rozhodnutia bola rozdaná. Má niekto námietky? Nie je to tak. Takže zápisnicu e, takto príjmame. Podľa programu následuje vyhlásenie Rady a komisii k situácii na Blízkom východe a v Gaze. Som rád, že tu môžem privítať predsedu Rady pána zahraničného ministra Schwarzenberga ktorý ešte dnes musí cestovať e, e, do Južnej Afriky. A v predchádzajúcich predsedníctvách to bolo tak, že sa nechali zastúpiť a preto si veľmi vážime, že pán e, minister zahraničných vecí Schwarzenberg je tu. Tešíme sa tiež z toho, že je tu aj pani komisárka Ferro Waldnerová, ktorá sa veľmi dobre vyzná v problematike Blízkoho východa a e, vítam vás teda srdečne, ako aj pána ministra zahraničných vecí. Je nás tu síce málo, kolegyne, kolegovia, ale tí, ktorí sú tu, sa veľmi angažujú v tejto otázke a preto prosím pána ministra zahraničných vecí Schwarzenberga, aby prehovoril. Mr. President, Pán predseda, ctení poslanci, Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo v tom, tejto dobre načasovanej e, rozprave k dramatickej situácii na Blízkom východe. Pán predseda, od e, začiatku e, izraelského izraelskej vojenskej kampane v pásme Gazy 27. De- decembra sme svedkami z výrazného zhoršenia situácie na všetkých úrovniach. Humanitárne dôsledky tejto operácie sú dramatické pre obyvateľov Gazy. Od začiatku týchto, tejto operácie um, došlo k umrčiu viac ako 900 palestínčanov, uh, z ktorých 30 uh, zhruba boli deti a ženy. Uh, my sme veľmi znepokojení stratou životov civilistov a to sme opakovane aj zúvierli v našich vyhláseniach predsedníctva. Európska únia e, neustále e, odsudzuje takéto, takéto konanie, ktoré stále vedie k zvýšenému počtu úmrtí civilistov a chceli by sme vyjadriť našu súčasť s rodinami obetí. A tak tiež e, Tiež nám je ľúto, že aj humanitárna pomoc, e, poskytnutie humanitárnej pomoci viedlo k umrčiu pracovníka humanitárnej pomoci. Ehm, podľa palestinských úradov viac ako 400 ďalších palestinčanov bolo zranených ehm, podľa ich úradov. A podľa úradov OSN, agentúry OSN, sa je asi asi 28 tisíc ľudí sa muselo premiesniť od začiatku týchto útokov. A veľký podiel z nich e, hľadá, e, sú to vlastne utečenci, ktorí nemajú e, kde sa skryť. Čiže je tu veľmi veľká humanitá, potreba humanitárnej pomoci a predovšetkým potrebujú pomoc tí, ktorí sú ranení, takisto aj osoby, ktoré museli utiecť a nemajú kde sa skrývať a potrebujú zabezpečiť eh, strechu nad hlavou, potraviny, eh, zošetrenie a podobne, keďže aj eh, z, systém zásobovania vodou bol výrazne zničený a potrebuje opravu. Je potrebné zabezpečiť aj e, zabezpečenie pit pitnej vody, preto zabezpečenie pitnej vody je e, prvou nevyhnutnosťou. E, tiež je treba zabezpečiť dostatok potravín pre všetky úrovne populácie. Od 4. novembra minulého roku ne, ne, nebol udelený prístup pracovníkom mimovládnych organizácií poskytnúť humanitárnu pomoc príslušným spôsobom a tiež počet e, osôb, ktoré vstupuje do Gazy, odkedy sa zvýšila izraelská, izraelská vojenská operácia, tých 55 kamionov, ktoré sa dostali do pásma gazy od e, útokov, tie sú naozaj veľmi málo, pretože je potrebné aspoň aspoň 300 kamionov denne, pretože je, táto populácia je kompletne závislá od týchto, od týchto dodávok. Európska únia e, veľmi úzko sleduje tragické e, udalosti v tomto regióne. Odkedy sa tieto, e, tieto vojenské operácie začali, z Ministerstva zahraničných vecí e, Českej republiky okamžite vycestovalo do Paríža riešiť alebo diskutovať o tejto situácii. Volali po okamžitom zastavení e, zbraní a zastavení útokov a pre posilnenie úlohy policajných síl je potrebné zabezpečiť ukončenie násilia a predsedníctvo viedlo diplomatickú misiu s týmto cieľom na Blízky východ. Európska únia zastúpenie ministrov nastívila región 4. a 6. januára a mali rokovania v, na, v Egypte, na Izraeli, palestinskou samozprávou a v Jordánsku. E, tiež vysokí zástupcovia EÚ navštívili aj Sýriu, Libanon a Turecko.

je, už začali sa objavovať prvé možnosti riešenia. Predovšetkým bolo povedané, že musí dojsť k bezpodmienečnému zastaveniu e, útokov Hamasu na Izrael a tiež e, musí sa zastaviť aj izraelská vojenská, vojenská, vojenská operácia a je potrebné obnoviť verejné služby a je potrebné zabezpečiť e, veľmi potrebné zdravotnícke služby. Šesťmesačné zmierenie nariadenie, ktoré e, vypršalo v decembri, to bolo veľmi vzdialené od e, ideálneho pretože neustále boli, sme boli svedkami raketových útokov z oboch strán a Hamas neustále teda pokračoval v útokoch a naozaj e, Gaza je úplne, má úplne zničené hospodárstvo a hospodársky rozvoj. Čiže aby sa dosiahol udržateľný zmier, je potrebné zabezpečiť dosiahnutie zmyselného kompromisu, ktorý by už ukončil raketové útoky. Života schopné riešenie musí riešiť aj tunely cez hranice, osobitne tie, ktoré sa pašujú zbranie. Tiež to musí viesť k systematickému kontrolnému otvoreniu všetkých hraničných prechodov, aby sa Gaza mohla rozvíjať. E, tiež veríme, že umiestnenie medzinárodnej misií, ktoré budú monitorovať e, implementovanie e, z zastavenia útokov, prímeria. To znamená, že je potrebné zabezpečiť obtvorenie hraničného prechodu v Rafahu a tiež je potrebné vyslať tam európsku misiu na tie hraničné priechody je treba určiť, akom rozsahu. V, vieme, že Izrael súhlasil s niektorými z našich požiadaviek, to je, že je potrebné zabezpečiť dostupnosť eh, potravín a zdravotníckých prostriedkov do gazy, avšak eh, iba časť eh, týchto dodávok sa dosť dostalo do Gazy, ale Gaza potrebuje oveľa, oveľa viac a hlavne potrebuje zabezpečenie základných služieb. Izrael musí uistiť ehm, bezpečné poskytnutie humanitárnej pomoci a základných eh, dodávok, teda potravín, ehm, liečiv, s civilistom v pásme Gazy, ako aj bezpečný prechod o civilistov a pracovníkov humanitárnej pomoci do Gazy a z, z, von z Gazy. Trvalé riešenie v pásme Gazy nebude dostatočne, nebude môcť byť dosiahnuté, kým e, v, zbrani, kým v tom, v tom území budú neustále zbraní. Potrebujeme novú um, stratégiu, úplne novú stratégiu postavenú na úplne nových, e, nových základoch musia sa uskutočniť mírové rokovania, alebo opäť nastali rokovania, mírové rokovania, ktoré boli zastavené. Palestina palestínska samozpráva eh, by mala zastupovať občanú no, populáciu Gazi a preto je potrebné rokovať s všetkým s nimi. Preto budeme podporovať kroky, eh, eh, ktoré inicioval Egypt spolu s Arabskou ligou 26. novembra 2008 v záveroch ich stretnutia a z rokovania z 20 z decembra 2008, že Európska únia je pripravená podporiť palestínsku vládu, ktorá bude uplatňovať také politiky a také opatrenia, ktoré e, e, odrážajú princípy kvarteta. Európska únia taktiež zdôrazňuje potrebu e, zabezpečiť trvalý a úplný mier v tomto regióne a je potrebné zabezpečiť rokovanie medzi Palestínou a Izraelom, ktoré vyriešia všetky otvorené otázky v tomto izraelsko palestínskom konflikte, vrátanie úplne všetkých základných otázok. E, toto trvalé riešenie bude závisieť však od skutočného pokroku z týchto rokovaní a je pod potrebné dosiahnuť riešenie, ktoré je postavené na predstavách samotných predstaviteľov regiónu, teda konkrétne Izraelu a Palestíny. A je, to, takéto riešenie musí zahrnúť taktiež aj uznanie hraníc jednotlivých štátov. A politické škody poškodzujú oboch e, a tiež vedú k regionálnej polarizácii a radikalizácii síl. A to však ale nemôže byť prekážkou, pretože len života schopný palestínsky štát zabezpečí bezpečnosť v regióne, ktorý už e, tak dlho trpí, alebo trpí už toľko rokov. Preto je potrebné prijať urgentné opatrenia, ktoré z, zvrátia škody alebo napravia škody a e, nastavia sa opäť možnosti e, e, rokovania, ktorý by mohol mať určitý pozitívny výsledok. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne pánu ministrovi zahraničných vecí Schwarzenbergovi a teraz dám slovo pani komisárke. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda rady, ctení členovia, áno, všetci by sme si prijali, aby sme rok 2009 začali lepším spôsobom. Žiaľ, čelíme strašnému konfliktu v Gaze a to už v tretí týždeň. Je to dôvod pre veľké obavy. Včera sme o tom hovorili vo výbore AFED a tiež vo výbore pre rozvoj. A k e, ktorí e, s tiež členmi parlamentu, ktorí navštívili gazu cez víkend. Predseda rady už spomenul, že štatistiky sa zhoršujú každý deň a vidíme, že tu je stále viac obetí, ktoré trpia dôsledkami agentúry e, pomoci. E, e, hovoria, že E, ľudia trpia pre nedostatok e, liekov a nehovoríme o zničení infraštruktúry a domov. Ale aj Izrael e, utrpel straty a čelil mnohým stovkám raketových útokov zo strany Hamasu, ktoré sa zameriavajú na civilné obyvateľstvo. Je to teda strašné ľudské utrpenie a nie sú tu žiadne výnimky. A preto je dôležité, aby sme očakávali, usilovali sa pre mier. A je, tento konflikt má veľký negatívny dopad na stabilitu regiónu. Rada by som hovorila o diplomatických aktivitách, ktoré sme spoločne podnikli k ukončeniu tohto konfliktu a tiež hovorí, chcem hovoriť o strednodobých a dlhodobých e, výzvach. My sme konali od prvého dňa a to je známe. Nie sme hlavnými hráčmi, ale boli sme veľmi dôležitými hráčmi. Preto si myslím, že v reakciu, reakcii na tento konflikt. E, to urgentové, urgentné stretnutie 13. decembra e, bolo veľmi dôležité. Parížská delegácia prispela k tomu, aby sa ukončil tento konflikt. A my e, sme tiež navštívili ako delegácia Blízky východ. Tu sú tri prvky. Najprv Parížská delegácia vyzvala e, k okamžitému humanitárnemu prímeriu a tiež bezpodmienečnému ukončeniu raketových útokov zo strany Hamasu a tiež ukončenie e, izraelskej e, vojenskej ofenzívy. Vyzvali sme k primeriu, ktoré má byť doprevádzané tiež stálym otvorením hraníc a tu e, sa zakladá tiež na dohode o otvorení hraníc roku 2005. Očakávame e, e, možnosť distribúcie európskej pomoci v Gaze a preto chceme preveriť možnosť rozšírenia tejto pomoci na iné hraničné priechody, aby to splnilo naše bezpečnostné podmienky. Ďalej sme tiež zdôraznili humanitárne potreby a tie treba riešiť. Tu potrebujeme okamžité otvorenie hraničných priechodov, aby sme mož- mohli poskytnúť naliehavú lekárskú pomoc a tiež dodať palivo v Gáze, aby sme umožnili e, prístup humanitárnym pracovníkom. A to tretie, zdôraznili sme znova naše stanovisko, že tento izraelsko-palestinský konflikt sa nedá riešiť vojensky a že jedine mierový proces je cestou a e, to sa musí vždy e, využiť a vystupňovať, keď sa nájde mierové riešenie, keď sa nájde prímerie. A ako ste počuli, e, našu misiu sme konali v tandeme, potom aj prezident Sarkozy, ktorý bol tiež v Sýrii a v Lebanene. A potom sme sa rozhodli navštíviť Egypt a Izrael, aby sme potvrdili tieto úsilia tiež na základe našej deklarácie z 30. decembra. Myslím, že je veľmi dôležité povedať, že Francúzsko e, teraz e, predseda Bezpečnostnej rade, takže to bola veľmi dôležitá iniciatíva. Koordinovali sme to veľmi pozorne. Boli sme na spoločnom zasadnutí v Ramale, kde e, prezident Sarkozy hovoril o e, mierovom pláne a my ako trojka sme pripravili pôdu pre tento plán e, prostredníctvom diskusí s rozhodujúcimi hráčmi a to vrátane e, Egypta. A toto sa aj dialo. Vyslali sme silnú, silný signál zo strany Európskej únie a trojka e, zaujala institucionálne stanovisko a bolo dôležité, že pre, prezident Sarkozy išiel aj do Sýrie a potom Salana išiel spolu s ním do Sýrie a do Libanonu a diskutoval tiež s Tureckom. To všetko bolo veľmi potrebné. Ja som veľmi trvala na eh, riešení humanitárnej situácie, ako sme to už počuli. A vyzvala som najmä e, k otvoreniu hraničných priechodov a vytvoriť možnosť aspoň niekoľko hodín prímeria a zastavenia palby, aby sme umožnili medzinárodným humanitárnym organizáciám. Izrael to e, akceptoval, niektoré z týchto bodov a v rokovaniach s izraelskou vládou som e, vytvorila možnosť pre ECO, aby sme koordinovali e, prúdenie humanitárnej pomoci spolu s e, izraelskou armádou, tak ako sme to robili aj cez libanonskú vojnu a e, vytvoriť tiež nástroje na lepšiu koordináciu. Rada by som túto príležitosť využila na to, aby som sa poďakovala všetkým odvážnym kolegom, ktorí pracujú v Gáze, tí z UNRA a z Červeného kríža, s ktorými spolupracujeme a oni dostávajú množstvo našej pomoci a tiež mnohým ďalším. Rada by som tiež e, vyjadrila sústrasť e, rodinám e, tých, ktorých rovní príslušníci zahynuli ako humanitárni pracovníci. Samozrejme, poskytli sme hneď humanitárnu pomoc a chceme urobiť aj viac v budúcnosti. Čo priniesli tieto rokovania? Ako povedal predseda rady, hlavné prvky sú Eh, pripravenie ďalšej eh, eh, rezolúcie OSN a tá bola prijatá, zdržala, zdržali sa Spojené štáty. Teda okamžité prímerie, zastavenie pašovania cez tunely a tiež otvorenie hraníc pre humanitárnu pomoc. A tiež vyslanie síl s medzinárodnou účasťou a tiež e, bezpečnostných síl v Palestíne, tiež e, sráženie 50-kilometrového e, filadelského koridoru medzi Gazou a Izraelom. Tento návrh prijali obe strany, Izrael a Hamas ho študujú a je veľmi pravdepodobné, že sa skoro čo si udeje. Moje posledné informácie hovoria, že každý veľmi, veľmi intenzívne pracuje na tomto návrhu a možno, že Ehm, o niekoľko dní takéto prímerie skutočne bude prijaté a ja veľmi dúfam, že to naozaj tak bude. Teraz e, k strednodobnému výhľadu. Žiaľ, a Izrael aj Hamas najprv e, zamietli e, rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN. Ale ja si myslím, že e, skoro sa podarí dosiahnuť e, primerie. Treba povedať, že Egypt zohral vedúcu úlohu v priamých kontaktoch s Hamasom. A samozrejme e, v tomto ohľade je dôležitá návšteva prezidenta Sarkozyho e, v Egypte. <clears throat> A tiež návšteva v Turecku bola dôležitá. E, dôležitá je tiež úloha arabských krajín v Katare, ktorá sa ukáže na konci tohto týždňa. My chceme podporiť všetkých relevantných hráčov, ktorí e, majú e, vplyv na Hamas, aby pomohli dosiahnuť e, riešenie, ktoré je navrhnuté v rezolúcii OSN 1860. A hneď ako dojde k zhode, musíme začať rozmýšľať o akejsi konferencii ktorá eh, by formulovala konkrétnejšie opatrenia, aby sme odstránili humanitárne utrpenie palestinského obyvateľstva v Gaze. Musí nám však byť jasné, že čokoľvek urobíme, nemôže to e, prispieť e, nebude to znamená akékoľvek, nebude to znamená riešenie, ak tu stále nebude mier. Preto eh, musíme, a ja sa budem snažiť tiež prispieť eh, k mierovým riešeniam. Viete, že generálny tajomník OSN Ban Ki-moon eh, je na návšteve v tejto oblasti, aby prispel k tomuto konečnému úspechu a to je dlhodobé trvalé prímerie. Pokiaľ ide o dlhodobú perspektívu, tak ja si myslím, že súčasná ofenzíva oslabuje dôveru medzi palestinčanmi a Izraelcami. Vojenské operácie nikdy nemôžu prispieť k trvalému mieru. Len e, vyrokované politické riešenia. Preto treba obnoviť dialog medzi Izraelcami a palestinčanmi a medzi palestinčanmi vo vnútri. E, hneď ako prestanú útoky, tak je dôležité, aby sa obnovili rozhovory, ktoré budú zamerané na e, obsiahly mier a myslím si, že tu musíme spolupracovať s novou americkou vládou, aby sme zabezpečili, že je ochotná podporovať bilaterálne rokovania. V tomto ohľade e, e vítam vyhlásenie Hillary e, Clintonovej, ktorá je dezignovaná ministerka zahraničných vecí. E, tam sa hovorí o podstate a pro, anapolický proces e, bude nasledovať e, a bude sa posúvať ďalej napred. Otázka palestinského zmierania bude tiež dôležitá. Je malo pravdepodobné, že e, Hamas by bol vykorenený touto operáciou. E, bude oslabený vojensky, ale posilnený politicky prezident Abbas bude musieť hovoriť o novej veci, a to je reforma PLO a Fatahu. Aby sme dosiahli trvalý mier, je dôležité, že e, palestínske úrady a samozpráva musia hovoriť a musia akceptovať e, riešenie dvoch štátov. Gaza, ktorá sa zmieta v konfliktoch, žiaľ, má negatívny e, potenciál, pokiaľ ide o regionálnu podporu pre E, regionál, e, regionálnu oblasť. Arabské režimy e, trpia týmto konfliktom a izraelskí predstavitelia a izraelské obyvateľstvo musia pochopiť, že toto je veľmi negatívne pre ich, pre ich zámery žiť v miery. My, drahí priatelia, my musíme povedať, že E, Izrael už nesmie mrhať časom e, a snažiť sa o mier. E, vážení členovia, toto je moja prvá, možno nie tá krátka analýza a samozrejme budeme musieť pracovať na tom, aby sme dosiahli trvalý mier a aby sme potom mohli pokračovať v mierových rokovaniach spolu s novou americkou vládou. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka. A teraz e, prejdeme k diskusii za EPPED. Jose e, Salafranca. Ďakujem, pán predseda. 17 dní bojov v Gaze zanechali určite e, veľmi polutovania hodnú bilanciu. Najpolutovania hodnejšie sú straty na ľudských životoch, úmrtia detí, deštrukcia, chaos, nenávisť, pomstichtivosť, rozdelená Palestína, e, upevnenie sa radikálov voči e, umierneným a úplne e, nekontrolovateľná situácia. Tak ako povedal zástupca rady, je možné vyhrať všetky bitky vo vojne, ale prehrať vojna. Okrem obvinenia jednej alebo tej strany, alebo okrem uvalenia zodpovednosti na jednotlivé strany, tak ako povedala pani komisárka, je potrebné dosiahnuť i hneď zastavenie palby, i hneď prímerie a ako nám povedal aj generálny tajomník, je potrebné, aby obidve strany toto prímerie dodržiavali. A takisto je potrebné e, zlepšiť hroznú humanitárnu situáciu v pásme Gazy, kde vládne v úvodzovkách Hamas, to je organizácia na zozname teroristov Európskej únie a to nie je len jedna zo strán konfliktu, ale je to aj jeden z dôsledkov týchto hrozných okolností. Moja politická skupina, vážený pán predseda, podporuje a podporuje a uznáva úsilie všetkých politických skupín, podporujeme zajtrajšie uznesenie a E, ceníme si e, aktivitu našich poslancov, ktorí boli v teréne, e, konkrétne pána Broka. A my vyzývame radu aj komisiu, aby v spolupráci s členmi kvarteta a krajín regiónu dosiahli čo najrychlejšie prímerie. A veríme a dúfame, že včerajšie vyhlásenie dezignovaná ministerka zahraničia e, uviedla pre e, v USA, že je potrebné skoncovať s arogantnou politikou v tejto oblasti. A na záver, Európska únia je úniou hodnôt a jedno z týchto hodnôt je, e, hodno, je právo na mier. A preto musíme zmobilizovať všetko úsilie, aby sme ten, túto kauzu vyriešili, bez toho, aby sme pripustili aby nám stvrdlo srdce e, pred týmto hrozným konfliktom. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem za sociálnych demokratov Martin Schulz 5 minút, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Diskusie tohto druhu sú pre nás e, všetkých veľmi ťažké. Sú ťažké preto, lebo Izrael je spriateľnou krajinou mnohí z nás, môžem to povedať e, osobne, e, e, cítime veľmi úzko prepojený hlbokým priateľstvom s touto krajinou. Ale o to dôležitejšie je, aby sme s priateľmi hovorili o kontroverzných veciach otvorene. Tá, tento konflikt za 17 dní vyžiadal takmer tisícku mŕtvych. To je krvavý konflikt a Trpia tam predovšetkým ženy a deti. Máme tu rezolúciu OSN a tá môže byť základom na vyrokovanie prímeria. A je úplne jasné, že ten konflikt možno vyriešiť jedine v základe e, medzinárodného práva. A medzinárodné právo a humanitárne právo sa musí dodržiavať. A to by pre demokratický štát malo byť úplne samozrejme. Je škoda, že o tom vôbec musíme diskutovať. Preto výzva, aby zbranie zmlkli, aby sme mohli urobiť všetko na vyriešenie humanitárnej krízy. Teda toto nie je čosi, čo tu hovoríme, to je životne dôležité, aby sme zastavili umieranie, hlad a utrpenie Áno, e, štát Izrael má právo na seba obranu. Má právo brániť sa proti ľuďom, ktorých cieľom je zničiť tento štát. Ale demokratický právny štát si vždy musí klásť otázku, či tie prostriedky, ktoré nasadzuje na svoju obranu, sú primerané situácii. A podľa mňa a mnohí, mnohí ďalší kolegovia to tak hovoria, že tieto prostriedky nie sú primerané. Ja si myslím, že priateľom e, bez ohľadu na ich politickú orientáciu v Izraeli, musíme povedať, že áno, Hamas nie je mierovou skupinou. Vieme, že v Hamase sú ľudia, ktorí nezdielajú naše základné hodnoty. A samozrejme, každá raketa, ktorá je odpálená na Izrael, je to útok na štát a tento štát má právo sa brániť ale je omyl e, vyhýbať sa a, a odopierať dialog, pretože dialog je základnou podmienkou mierového vývoja. Ak je to tak, tak potom odmietanie dialógu je vlastne potvrdzovanie a, a prehlbovanie ozbrojeného konfliktu a potrebujeme tú základnú korektúru. Áno, myslím si, že s Hamasom budeme musieť hovoriť. A keď to Izrael nedokáže, a to chápem, lebo izraelskí politici to tak povedia, my s nimi nemôžeme hovoriť. E, ale e, žijeme v krajine, kde e, si mnohí ľudia myslia, že to je potrebné, ale keď to politickí e, predstaviteľe odmietajú, tak je tu mnoho medzinárodných sprostredkovateľských možností a napríklad kvartet je takouto možnosťou. EÚ je e, takýmto nástrojom na sprostredkovanie dialogu. Je omylom, základným omylom, keby sme si mysleli, že e, tento konflikt e, v, na Blízkom východe sa dá vyriešiť vojensky. Ja toto považujem za základný omyl na jednej a na druhej strane nemožno nájsť riešenie teroristickými krokmi a ani konvencionálnymi vojenskými útokmi. Jediné riešenie, ktoré existuje, je e, zapojenie medzinárodných sprostredkovateľov e, a dialog medzi znepratelými stranami. Potrebujeme prímerie a treba ho dosiahnuť a zaručiť e, medzinárodným spoločenstvom, možno aj mnohonárodnostnou mierou mierovými silami a možno aj za účasti niektorých moslimských štátov. A bola by to možnosť, aby sme e, takéto niečo teraz dosiahli. Keď som bol mladý chlapec a vstúpal som do politiky, tak mi povedali, e, s teroristmi sa nedá e, rokovať. Hlavným teroristom vtedy bol Jasir Arafat. Neskôr v televízii som videl zábery, že tento terorist e, dostal, terorista dostal Eh, Nobelovú cenu mieru spolu s izraelskými politikmi. Takže je tu otázka, či sa dostaneme tak ďaleko, že tie mechanizmy, ktoré poskytujeme, či vedú k potrebnému dialogu. Ak naše uznesenie, eh, mnohí na tom spolupracovali a chcem sa im poďakovať, keď eh, toto uznesenie podporia všetky politické skupiny a bude to príspevok k zlepšeniu atmosféry. Bude to malý, ale predsa len e, príspevok k ukončeniu zomierania, ktoré je pre všetky neznesiteľné. Ďakujem. Ďakujem za uh, liberálnych de- demokratov uh, Utebrok. Pán predseda, pani komisárka, myslím si, že dnes je veľmi E, naliehavé, aby sme namiesto obviňovania sformulovali naše požiadavky. Aké sú podmienky na to, aby Izrael zastavil svoje operácie, operácie v Gaze a aby mohli e, postupovať humanitné e, zásielky. Ďalej treba skoncovať s pasovaním zbraní, munície medzi Egyptom a Gazou. Treba stiahnuť izraelské vojska a treba opätovne otvoriť E, stano, prechodné stanovište a toto všetko súčasne. To bude veľmi komplikovaná fáza a tá bude potrebovať veľmi pravdepodobne aj prítomnosť medzinárodných síl a myslím si, že Únia by sa mala pripraviť na účasť v tejto akcii. Chcem ešte dodať dve veci. Na, aby sme mali úspech, musíme hovoriť jasne a jasne aj konať a nie hovoriť a konať roztrúsenie, lebo tým sa rozpúšťa efektívnosť. Takisto je potrebné, aby jednotlivé členské štáty sa zaviazali práve tak, ako aj Arabská liga a členské krajiny. A treba povedať, že keď chceme ponúknuť reálnu alternatívu pásmu e, Gazy, tak aj Izrael musí zlepšiť situáciu e, v predjordánsku. E, checkpoints, zlepšenie cestnej siete, voda, a zlepšenie situácie palestinských utečencov. E, to nie je žiadnou alternatívou e, pre týchto obyvateľov pásma Gazy, aby sa odvrátili od Hamasu. Preto je potrebné, aby sme všetci hovorili, aby všetci hovorili s každým, len tak nájdeme riešenie. Ďakujem. Ďakujem Kristianom e, uh, za Európu národov. E, Vážený pán predseda, ako všetci, aj my sme skutočne šokovaní touto situáciou. Nazdávam sa, že ja sama za seba a je mojou povinnosťou e, kritizovať a poukázať na akúkoľvek, akékoľvek pokrytectvo, pretože tento problém má hlboké korene. Musíme zájsť do práva Palestíny mať svoj vlastný štát a toto právo samozrejme prechádza aj to skutočnosťou, že Izrael má právo byť uznaným. Vieme, že Izrael mnohé krajiny zmazali z mapy. Vieme, že Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko by neboli tolerovali, aby ich jednoducho z mapy zotreli. Neboli by s tým súhlasili, aby ich považovali za niečo, čo neexistuje a vieme, že nie Izrael začal túto vojnu, že terorizmus je jedným z hlavným problémov súčasného sveta a preto, pán predseda, bez pokritectva musíme teraz e, skutočne túto situáciu riešiť. Nemôžeme si myslieť, že dialog s teroristami bude odôvodnený len tým, že tam zahynulo veľa civilných občanov. To by bolo ospravedlnením pre ktoréhokoľvek teroristu, aby v budúcnosti použil násilie, sílu a smrť, aby získal politickú legitimitu. A preto my ako Európska únia musíme nájsť väčšiu mieru kohézie a nájsť kapacitu čeliť e, tomuto uzlu ekonomických ale aj ďalších problémov, čo by nám malo e, umožniť dospieť do situácie, kde tak palestínčania, ako aj Izraelčania môžu nájsť riešenie, pretože všetci trpia, vážený pán predseda, a v tejto chvíli je veľmi vhodné zrevidovať stanovisko, ktoré máme, pokiaľ ide o pomoc, ktorú dávame a nekontrolujeme. Daniel Komendit e, za e, frakciu zelených. Koleg. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, situácia je skutočne e, na zaplakanie. Nádej na mier a na bezpečnosť pre jedných ako aj pre druhých sa vyparuje v dime gazy a nad tela vznáža sa nad telami mŕtvych, detí, žien, mužov i nad zranenými. Sme oveľa vzdialenejší e, nádej na bezpečnosť ako kedykoľvek v minulosti. Všetci tí, ktorí si myslia, že táto vojna je v logike izraelskej argumentácie, že táto vojna je odôvodnená tým, že tu došlo k ataku, k útaku e, e, na Izrael raketami, tak keď takýmto spôsob, tí, ktorí zdôvodňujú týmto lekcie palestínčanom, nič nepochopili lebo dávať zmysel to je čierna pedagogika, ktorá nikdy nefungovala. A my vieme, že tí, ktorí začnú vojnu, ju musia vedieť aj skončiť, musia vedieť, aký je cieľ. A cieľom tejto vojny je väčšia miera bezpečnosti pre Izrael. A my môžeme už teraz povedať, že tento cieľ nikdy nebude dosiahnutý. Čím viac civilov sa zabíja, čím viac palestínčanov zomiera, menšia bezpečnosť v tomto regióne bude. Toto je dráma, toto je tragédia, ktorá v tejto chvíli v tomto regióne prebieha a preto musíme byť jasní tu. Martin Schulz má pravdu. Je potrebné chrániť Izrael pred Izraelom. Je potrebné chrániť Izrael pred pokusmi o riešenie vojny a pred e, ozbrojenými riešeniami. Treba chrániť palestínčanov pred Hamasom. Je potrebné chrániť palestinských civilov pred Hamasom. Toto je naša úloha. Nie je to ľahké, ale musíme byť jasní. Žiadam radu, aby už prestal e, myslieť, aby z, sa snažil zlepšovať, aby keď sa snaží zvyšovať vzťahy s Izraelom v tejto situácii, to je zlé riešenie, to nie je riešenie a žiadam, žiadam všetkých tých, ktorí odôvodnenie žiadajú o dialog a o diskusiu s Hamasom, aby neboli naivní, aby si nemysleli, že s Hamasom treba diskutovať, aby sa zlepšila situácia v Gaze, pretože majú moc. Ale zároveň je potrebné vedieť, že Hamas e, je zodpovedný za mnohých mŕtvych. Izrael padol do pasce Hamasu. Čím viac bude mŕtvych v Gaze, tým je to lepšie pre Hamas. Toto je pravda, ktorú tiež treba povedať o Hamase. My odmietame túto samovražednú stratégiu Hamasu, e, ktorá chce obete a martírov, aby mala, bola jej boj odôvodnený proti Izraelu. A na záver e, vyriešiť problém Hamasu sú schopní iba palestínčania kým Izrael neskoncuje s okupáciou za Jordánska, kým Izrael nenájde pozitívne riešenie pre palestínčanov v Zajordánsku, čím ďalej, tým viac palestínčanov pôjde do Hamasu. Ak sa nevyrieši situácia v Zajordánsku, palestínčania a keď budú mať palestínčania mier, tak e, sa vzbúria proti Hamasu Vyžiadajme e, oslobodenie za Jordánska pre palestínčanov a palestínčania sami sa oslobodia od Hamasu. Ďakujem. Za Európsku lavicu Liza Morgantin Demti. A perso la casa e, pred 50 rokmi e, jedna žena stratila svoj dom, bola to žena, jej deti a tri deti. A v centre utečeneckom, ktoré sme navštívili, nám s úzkosťou povedala, že Hamas povie, že vyhral, keď sa táto izraelská agresia skoncuje. Ale v skutočnosti e, tí, kto umierajú, sú civili, sú civilní obyvatelia. Chcem povedať, že tieto tela, tieto mŕtve deti, tieto mŕtve ženy, je tam viac ako 4 tisíc zranených a spolu s nimi e, zomiera aj právo a sen Európy, ktorá chce, aby ľudské práva boli univerzálne. Je to tragédia, čo sa deje v súčasnosti. My vôbec nie sme efektívni, pani komisárka Ferrero-Waldner, vedzte, že si vysoko cením a s inými spolupracujem, tejto oblasti, ale treba jasne pochopiť, že táto vojna a tento militarizmus Izraela nepovedie k záchrane Izraelu, ale k jeho koncu, k jeho morálnemu koncu, tak ako povedal David Grossman, keď pripomínal rabína, ktorý bol zavraždený hebrejským fundamentalistom. Nebol zavraždený islamským fundamentalistom. E, jeden lekár, ktorý v tejto oblasti pracuje 24 hodín denne, povedal, že je potrebné zastaviť boje a Bezpečnostná rada OSN musí aplikovať to, čo povedala áno diplomácii, ale musíme používať nielen diplomáciu, ale aj iné nástroje, ktorými disponujeme. Aký, aké sú to nástroje? To je tento upgrading a to platí aj pre Izrael, zlepšenie vzťahov. Zástupca Európskej komisie povedal dnes, že nie je vhodná chvíľa na to, aby sme pomýšľali na zlepšenie týchto vzťahov, pretože teraz je potrebné myslieť na prímerie. To je veľmi dôležité, ale zároveň ste povedali, že je potrebné e, nasadiť ochranu, medzinárodnú ochranu ale je milné myslieť len na Gazu a na Rafach. Ochrana civilného obyvateľstva to treba chrániť od severu, kde dochádza k leteckým útokom, izraelským útokom a hraničné kontroly e, sú všeobecné kontroly. Rafah odjak živa bol palestínsky. Palestínčania od e, rozhodnutia v Osle nemôžu odísť z herecu, dokonca ani nie chorý. A preto ne, nehovorme len o tuneloch, ktorými prichádza pomoc Hamasu, ale treba myslieť aj na všetky zásobovania, ktoré existujú. Treba dosiahnuť zastavenie paľby, prímerie, e, dať priechod humanitárnej pomoci a treba stanoviť všetky, vytvoriť všetky stanovišťa, aby sa mohlo cirkulovať ľudia, ktorí nemajú potravu, nemôžu obchodovať, nemôžu sa pohybovať. To e, povedie k tomu, že Hamas bude aj naďalej viesť aktivity, ktoré idú proti izraelskému obyvateľstvu, ale ak chce Izrael skutočne mier, tak nemôže pokračovať v obliehaní. Pani uh, Luisa Morgantina, chcem uh, vám prejaviť úctu, že ste vy sama navštívili toto, túto oblasť kazy. Bastian Belder za uh, skupinu Nezávislosť, uh, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Palestína je islamským územím a na základe, na tomto základe vlastne rozvíja svoje aktivity Hamas a preto ich podporuje aj Islamská republika Is, Irán. A e, samozrejme pre nich nie je miesto pre židovský štát na Blízkom východe. A dopady tohto terorizmu sa prejavujú aj v pásme Gazy. Podľa svetonázoru Hamasu e, nemožno ísť o nič iné, len o to, aby tam boli mešity a keď e, by Európe záležalo na tom, e, a keď bude Európe záležať na tom, aby e, trval ďalej štát Izrael, tak je konflikt s Hamasom a s Arabmi nevyhnutný. A E, prímer je samozrejme by bola len ako zo epizódou e, ku ďalšej vojne v Izraeli. Za nezaradených e, Luka Romagnoli 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia. Nazdávam sa, že väčšina tohto zhromaždenia zdieľa túžbu po miery a obavy, ktoré tu odzneli. A všetko, čo povedala rada, e, to zdie, môžeme zdieľať. Ja myslím si, že komisia takisto išla cestou, ktorá môže byť užitočná pre dialog, otvorenie koridoru pre humanitnú pomoc a priestoru pre humanitnú pomoc. To môže byť začiatkom e, tej fázy, by, ktorá by sa mala e, ďalej pokračovať medzinárodnou ochranou. A potom, pokiaľ ide o, o túto otázku treba vyriešiť nielen pásmo Gazi, ale aj ostatné palestinské územia. Myslím si, že pani komisárka Ferrero-Waldner, vaša aktivita by mala ísť rovnakým smerom ako to, čo chce robiť aj pápež. A ja súhlasím s takýmto E, návrhom. Treba hľadať také riešenia, aby boli dva národy, dva štáty. Toto všetko nemôžeme zabúdať a musíme zároveň rešpektovať a potvrdiť medzinárodné právo. Nemôžeme e, sa uspokojiť len s vojenským riešením, ako povedal pán Šulc, ale nepochybne nemôžeme v Svetej Zemi presadzovať vojnové riešenia a Európska únia by mala vyvinúť všetko nevyhnutné diplomatické úsilie. Iste kolega Šulc sa poteší, že ste ho spomenuli v súvislosti s e, Svetým Otcom. E, Elmar Brok, dve minúty. Pán predseda, pani komisárka, pán predseda rady, Ja by som rád opísal moje východiska. Je tu Hamas, ktorý je proti riešeniu dvoch štátov, odmieta existenčné právo štátu Izrael a presadil sa k moci proti vlastnému ľudu a raketami ostreluje civilistov a použije civilné osoby ako štíty, aj školy a mož mešity. Ako možno na to primerane reagovať, aby sme ochránili vlastných vlastné civilné obyvateľstvo, keď oni vlastných e, e, civilistov používajú ako ciele. Tu si treba predstaviť e, ten pomer čísel vo vojne treba povedať, že neexistuje nič e, e, primerané, žiadne prostriedky primerané. Každý zo, mŕtvý človek je, je, je zbytočný. Takže netreba tu hovoriť o tom, kto je vinný, ale treba e, vyjednať mier a pomôcť. Musíme tomu poskytnúť pomoc. Myslím si, že predseda rady Schwarzenberga, pani komisárka Waldnerová a tiež s pomocou ďalších národných delegácií tu urobili oveľa viac než e, ktokoľvek iný. E, nevidel som, že by niečo robili Američania, OSN alebo iní členovia kvartetu a to si treba povedať. A tiež musím povedať, že primere musí mať dve veci za koniec e, izraelských úrokov a tiež, aby sa nedostávali rakety z Iránu do rúk Hamasu. A tu treba zabezpečiť, e, že e, vráne kvartetu, vrátane e, Arabskej ligy, aby sa táto niekoľkokilometrová hranica tak strážila, aby tu nedochádzalo k pašovaniu. A musím ešte povedať poslednú poznámku, a to sa týka, že toto je len prvý malý krôčik keď, e, sa, e, e, keď Izrael chce hovoriť s umiernými palestíncami a keď toto znamená riešenie dvoch štátov, že sa konečne postaráme o to, aby umiernení palestínci a prezident Abbas mali úspechy a aby mohli vlastným obyvateľom predstaviť úspechy. A to by ukončilo E, takúto nebezpečnú riskantnú politiku, e, e, aby sa nemohol ukázať, že víťazia radikáli. A toto je východisko novej izraelskej politiky. Ďakujem, pán kolega Elmar Brok. Vy ste trošku neprimerane využili svoj rečnícky čas. Ďakujem, pán, pán predseda žiadne slova nevyvážia túto tragédiu a to je vrátanie mojich e, slov, pretože sú tu stovky obetí, vrátanie žien a detí. To je v podstate také niečo, ako keď e, teroristi hovoria, že oni e, bojujú za svoje. Keď sa pozriete na mapu a poznáte, ako vyzerá Gaza, tak viete, si predstavíte, že žiadna vojenská operácia sa nedá uskutočniť bez toho, aby sa to dotklo aj tisíc tisíc alebo stoviek eh, civilných obetí v určitej fáze však budú musieť nájsť riešenie, ktoré bude musieť obsahovať rokovanie s Hamasom. Nebude sa dať do nej konečná útočiť a my všetci voláme po zastavení útokov a po prímeri, tak ako vlastne je to aj v uznesení Bezpečnostnej rady a tiež žiadame aj Európu, aby e, toto podporila. Ale riziko či hrozba je tu v tom, pán Belk, že keď budú E, s, tieto útoky pokračovať, tie budú ďalej oslabovať palestinskú samozprávu a oslabovať ľudí, ktorí ešte boli ochotní rokovať s Izraelom. Čiže musíme si skutočne položiť túto otázku, že čo sa doteraz dosiahlo. A myslím si, že doteraz odpoveď na túto otázku je, že sa nedosiahlo doteraz nič. A túto otázku si musíme stále položiť, keď chceme odstrániť eh, násilie z tohto regiónu. Ďakujem pekne, Pascal Napolitano, tiež aj za to, že ste eh, využ- nevyužili celkom svoj, svoj rečnícky čas. Teraz pán Desarnes na dve minúty. Pán predseda, všetci máme svoju mieru zodpovednosti na tom, čo sa deje na Blízkom východe Európa aj medzinárodné spoločenstvo. Nechali sme situáciu degradovať. Nechali sme ohroziť izraelskú bezpečnosť a nechali sme, aby bloko, blokáda e, spôsobila, že životné podmienky v Gaze sú neznesiteľné. Je 17. deň bojov, sú tu e, tisíce zranených, stovky mŕtvych, mnohí e, bez možnosti evakuácie. Tisíce utečencov, ktorí stratili domy a nemajú kam ísť 700 tisíc obyvateľov Gazy nemajú elektrínu, tretina obyvateľstva nemá vodu ani plyn a už tri týždne táto situácia trvá, už tri týždne žijú, respektíve sa snažia, usilujú žiť. Je tam príliš veľa utrpenia, nešťastia. Je potrebné, aby sa s tým skoncovalo, aby to skončilo už teraz. A naša zodpovednosť, zodpovednosť Európanov je, aby sme neboli zhovievaví voči nikomu. Našou zodpovednosťou je vyvíjať nátlak na obidve strany, aby konečne začali rokovať. To je otázka dňov a možno hodín, e, aby nedošlo k pozemnej operácii. Je potrebné garantovať Izraelu jeho bezpečnosť, je potrebné garantovať obyvateľstvu Gazy, aby zajtra mohlo žiť v miery. Treba kontrolovať hranice a treba skoncovať s blokádou. A my všetci tu vieme, že aby sme túto dohodu dosiahli, možno by stačilo, aby Európa, USA a arabské krajiny, ktoré pozajtra zasadajú, hovorili jedným a tým istým hlasom. A chcem vám povedať moje intimné presvedčenie. E, nejde tu o to, aby sa aby niekto dnes vyhral vojnu. Treba dosiahnuť mier. Ďakujem. I eine minute. Ďakujem pani Anželi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja veľmi vítam slova eh, aj slova pána predsedu rady, aj vaše slova, pán predseda Puterin, keď ste odsúdili Hamas, ktorý vlastne má veľkú zodpovednosť eh, za situáciu a kde veľmi jasne ste vyjadrili, že izraelská reakcia je neprimeraná. E, situácia je však naďalej taká istá a trp trpí predovšetkým civilné obyvateľstvo, ženy a deti, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc a, a to bez akéhokoľvek sa by sme mali e, vyslať naše požiadavky. E, naše deti, keď oslavovali Vianoce a rozbali naťačeky, tak e, v Gaze deti umierali. E, takže medzinárodné spoločenstvo by malo urobiť niečo viac. E, ja si myslím, že teda by malo naozaj urobiť viac a je potrebné cel, niesť celú našu zodpovednosť. E, nestačí len uvádzať rôzne e, názory a rôzne odsúdenia Hamasu a Izraelcov a kto je za čo zodpovedný a kto má akú väčšiu vinu. Tu je naliehavá situácia, ktorá e, je nepriateľná a pretrváva a myslím si, že to naše úsilie zrejme je nepostačujúce. Je potrebné mať jasnú stratégiu smerom k mierovej politike alebo mierovej politike a je potrebné dnes apelovať na dosiahnutie prímeria, ale to asi nestačí a je potrebné ustanoviť jasné podmienky, ktoré budú eh, doprevádzať aj ten mirový proces na Blízkom východe. Ja by som teda chcela ešte doplniť eh, pápežová slova, pápežové slova, že je potrebné zabezpečiť eh, konkrétne reakcie, konkrétne riešenie, aby všetkým, čo žijú na tomto území, mali možnosť eh, žiť dôstojný život. Pán predseda, nenávisť a násilie to je zdroj chudoby a proti tomu musíme bojovať. Ďakujem pekne za to, že ste tiež dodržali svoj rečnícky čas. V Gáze sme videli smrť, vojnu, videli sme živých ľudí a títo ľudia majú právo na život a my ich musíme chrániť. Ochrana civilného obyvateľstva to je priorita. Nič nemôže ospravedlniť to, že nevyužijeme všetky prostriedky na to, aby sme ich chránili. Chcem sa vás spýtať, zástupcovia rady, máte pocit, že ste naozaj urobili všetko, aby ste od izraelských úradov dosiahli bezprostredné zastavenie tohto e, útoku? Určite nie. Pokiaľ ide o tieto operácie, tak E, rada oproti parlamentu opäť potvrdila odhodlanie e, e, dopustiť sa tragických omylov, pretože mimovládne organizácie sa dožadujú, aby Medzinárodný súdny tribunál začal vyšetrovať zločiny proti ľudskosti. Rada je bezmocná a nekoná nič je dôležité, aby sme vyvinuli maximálne úsilie, pretože inak to bude slepá ulička vašej politiky, predovšetkým humanitárnej, eh, lebo vojna a vojenská okupácia to je maximum porážky. Porušovanie medzinárodného práva eh, predsa eh, nedok, nemôže viesť k aplikovaniu klauzúl doložiek ľudských práv. Ak nie sme schopní prijať efektívne opatrenia, tak ja skutočne neviem, aká situácia e, nás povedie k tomu, aby sme konečne začali konať. Ak, e, ak biznis bude pokračovať a dominovať v našich vzťahoch s Izraelom, tak, tak pochováte e, je politiku ľudských práv, európsky projekt a príslušné uznesenia a rezolúcie. Ďakujem. Ako som sa vrátil z pásma Gazy a potom, čo som videl e, masové e, umrtia predovšetkým civilistov, musím vyjadriť svoju solidaritu s palestinským ľudom. 17. deň už e, odolávajú obrovskej vojenskej, vojenskému stroju Izra Izraela, čo je proti medzinárodnému právu. Tiež volám po ukončení tejto vojny. Po e, prímerí budovanie, e, budovanie e, plotu okolo západného brehu a po efektívnom rozdelení palestínskych území sa teraz e, e Izrael utiekol k e, vojenským operáciám. A tieto útoky v južnom Izraeli, ja som samozrejme, že proti akýmkoľvek útokom na civilistov. Ukončenie e, útokov aj v podstate e, je, je potrebné. Tiež Bezpečnostná rada prijala aj uznesenie a Izrael je štát, nie je to žiadna organizácia, je to štát, ktorý aj člen štá, ako štát je členom OSN a má svoje záväzky voči medzinárodnej komunite, ktoré musí dodržiavať ktorým sa zaviazal. Preto by mali rešpektovať medzinárodné právo a nie je možné tolerovať beztrestnosť a je potrebné zabezpečiť medzinárodné vyšetrovanie a medzinárodná komunita musí okamžite, okamžité um, zastavenie útokov a zabezpečiť prístup humanitárnej pomoci v slobodu voľného pohybu, os, pohybu osôb. OSN podnikla kroky, ale len na humanitárnej úrovni je potrebné, musí preukázať aj rozhodnosť na politi- diplomatickej úrovni a využiť e, platnosť e, medzinárodných dohôd a zastaviť vývoz zbraní do Izraelu. E, tento konflikt sa dá vyriešiť len politickým spôsobom a to dodržiavaním medzinárodného práva, to znamená dokončiť 32-ročnú okupáciu palestinských území a založiť životaschopný palestinský štát. To bude jediná možnosť zabezpečiť budúcnosť pre izraelské a palestinské palestínske deti. Ale keď chceme slúžiť vo budúcim generácie, musíme zastaviť vojnu dnes. Predseda, ďakujem pekne, pán Patrik Lui, na jednu minútu. Vážený pán predseda, pred tisíc rokmi David bojoval s Goliášom, aby vlastne rozhodol, komu je určená zem, či filištíncom alebo židom. A dnes vlastne to, toto náboženstvo je zdrojom z troch pilierov našej civilizácie. Preto je potrebné zabezpečiť bezpečnosť a uznanie izraelského štátu. A preto je potrebné iba jediné riešenie e, zabezpečiť zrodenie skutočne suverénneho palestinského štátu, e, lebo aj multikulturalizmus má svoje limity. Tam, kde je národ, musí byť aj štát. Keď je e, pomoc Európskej únie neefektívna, tak by sa mala snažiť sústrediť na jeden cieľ – na podporu právneho štátu Palestíny, kde sú e, stené ľudské práva. Akýkoľvek e, extrémizmus je silný, treba si, spomen- treba si uvedomiť, že tí malí sú často umiernení a obeťami. Je, riešenie nie je ani vojenské, ani, ani e, žiadne iné, len, len politické. Pán predseda, propaganda of terrorism I repudiate. Propaganda terorizmu, e, možno, že to, keď tým, že ja pochádzam z Irska, možno, že to zvyšuje to odomenenci situácie. Um, Izrael vlastne uplatňuje túto politiku na nie na nevinných občanov, ale na mňa to nerobilo dojem, pretože ja viem, tak ako Hamas, ako aj IRA v mojej krajine, to sú, uh, uh, sú majstri majstri eh, toho teroristického umenia a majstrami propagandy. Samozrejme, že je situáciu treba dobre a jasne vysvetliť. Hamas nemôže pochybňovať právo Izraela na existenciu a tie nemôžu uplatňovať žiadne teroristické útoky na ich e, územia. A keď Izrael e, s im to vráti, tak oni vykrikujú, že sú obeťou. No už nehnevajte sa, oni sú tými páchateľmi práve jednoducho e, ich osud je v ich rukách a to zastavte útoky na Izrael. Pani Kraca, na dve minúty. Pán predseda, vážení kolegovia, ja si myslím, že každý súhlasí s tým, že situácia v Gaze je tragickou situáciou a humanitárna situácia si vyžaduje okamžité reagovanie a riešenie. Chcela by som poblahoželať komisii za okamžitú činnosť a okamžité kroky aj za iniciatívu rady, aby sa mohlo koordinovať to, čo sa deje na, národ, na medzinárodnej úrovni. E, hrali výraznú úlohu. My zúfalo potrebujeme okamžité zastavenie útokov z oboch, na oboch stranách stranách. E, jednoducho musíme, sa, musíme zabezpečiť to, aby humanitárna pomoc bola povolená, aby mohla prejsť a dostala sa k tomu tým, čo potrebujú a by sa táto humanitárna pomoc mohla voľne pohybovať po Gaze. Tiež je veľmi dôležité, aby zastavenie útokov bolo rešpektované oboma stranami a bolo to uplatnené okamžite Počuli sme od komisárky a od predsedu rady, že musíme podporiť naše ciele pre trvalý mier a vytvorenie nastolenie trvalého mieru a vytvorenie dvoch štátov. E, životaschopný palestínsky štát to je bude rešpektovať e, E, aj existenciu Izraelu. To, to samozrejme nie je nič nové a ocitáme sa teraz e, v tom, tejto, tejto špirále um, násilia, ktoré sa nedotýka len Izraelčanov a Palestínčanov, ale aj všetkých ostatných krajín v regióne a tiež to ohrozuje celkový mier ako celok. Takže musíme zabezpečiť to, aby sme mali odvážnejšie kroky, alebo prijali odvážnejšie kroky než e, tie, ktoré boli prijaté doteraz. E, to znamená, že musíme otvorene hľadať možnosť dialógu a musíme obe strany podrobiť aj e, alebo donútiť k seba kritike, aby si uvedomili, aké robili chyby a je potrebné medzi nimi dvomi zabezpečiť budovanie dôvery a dialógu a musia obaja pochopiť, aké dôležité sú ľudské práva a aký dôležitý je mier. Ďakujem pekne, teraz máme sloboda dve minúty. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Po tom, čo premiér Topolánek nebrobil niekoľko žartovných poznámok, tak eh, chcem povedať, že E, sa teším, že e, e, je tu zastúpenie z Rakúska vlastne na oboch týchto stoličkách a keď je tam lojalita Českej republiky. Delegácia, ktorá bola v Izraeli, tak vtedajší Ehm, ministerský predseda povedal, že my sa do toho nebudeme miešať, e, všetko sa to vyrieši. Ale tam vtedy sme povedali, to bude viesť ku chaosu a tak to aj bolo a tak to je. Bez rokovaní, bez toho, aby sme mali partnerov e, k rokovaniu, tak to nemá zmysel. Ale ani my sme nepostovali do, dobre, keď sme keď sme nezačali e, rozhovor s umiernenými e, zástupcami Hamasu, tak ja viem, že niektorí tam chceli hovoriť, ale nesmeli hovoriť. To bola chyba. Musíme hovoriť. Nemám rád Hamas, pretože je teroristická organizácia a sú tiež fundamentalistami, majú fundamentalistické názory. Ale tu nejde o sympatie, tu ide o riešenia a my sa teda musíme vrátiť k dialogu, tak ako to viacerí kolegovia už teraz pripomenuli. A samozrejme musíte byť možnosť, aby sme e, ľuďom e, umožnili aký taký e, slušný život. Prečo vlastne si zvolili Hamas? to e, musíme zmeniť, musíme týmto ľuďom vytvoriť hospodárskú základňu pre slušný život, musíme prerušiť izoláciu a to je jediná podmienka na pokračovanie. A pod, posledná poznámka Elmar Hrok povedal, že tu neplatí princíp primeranosti samozrejme v súkromnom práve, v medzinárodnom práve platí princíp primeranosti a kto to porušuje, tak e, porušuje vlastne zásadné e, princípy a to nemôžeme trpieť. E, Chris Davis, dve minúty. Keď som bol pred tromi dňami v káze, tak som si položil otázky vidím tu obrázky detí, na ktoré sa mieria zbranie a E, my vlastne e, tolerujeme Izrael to, čo by sme žiadne krajine netolerovali. A e, ak je, ako je možné, že krajina, ktorá, teda národ, ktorý toľko vytrpel v minulosti, teraz spôsobuje také veľké utrpenie iným. Zem sa tam otriasa explóziami a F-16 sú na oblohe, rakety lietajú okolo. Je tam neustála palba bomb Ehm, množstvo detí už zahynulo, mnohé ďalšie e, sú roztrhané týmito bombami. Toto e, e, je zlo, je to vyslovené zlo. Áno, samozrejme, Hamas musí zastaviť raketový útok. Ja som mi to sám povedal, ale nedovolme Izraelu, aby nám prehováral do srdca sentimentálne, pretože bombardovanie palestíncov e, v, e, je trestúhodné. My máme istú e, zodpovednosť za kroky Izraela. Nikdy v minulosti, pokiaľ si pamätám, nikdy Európska únia nekritizovala dohody medzi Izraelom a Palestínou. My sme dali zelenú Izraelu, aby e, pokračovala tak, ako si praje. A e, toto je chyba. Nemôžeme dosiahnuť mier bez toho, aby sme hovorili so svojimi nepriateľmi. A treba hovoriť s volenými zástupcami palestinského ľudu. A e, je teraz treba pracovať na rozšírenej mierovej dohode s Izraelom a my nechceme potestať Izrael, chceme ho odmeniť. Tí, ktorí chcú mier, musia mať v záujme spravodlivosť na oboch stranách a e, toto je veľmi dôležité. Ďakujem, Sian Onechten, e, jedna minúta. Vojna, ktorá prebieha v Gaze, e, je strašná. Všetci vedia, že vojenské riešenie nikdy neúspeje a politické riešenie sú jedinou cestou E, je potrebné, aby sa ukončilo toto násilie. Podporujem vytvorenie e, nezávislého e, palestinského štátu, ktorý bude mať svoje hospodárstvo a primeraný politický plán. Našim cieľom musí byť riešenie dvoch štátov, ktoré sa budú navzájom uznávať Samozrejme, Izrael má právo sa e, obrániť, ale zašiel priďaleko s týmito útakmi. Tieto útaky sú nemorálne a medzinárodné spoločenstvo ich nemôže schváľovať. E, mierový proces e, s, na Blízkom východe sa musí začať okamžite. Dúfam, že e, novozvolený prezident Spojených štátov Obama e, bude toto považovať za svoju prioritu a prajem všetko veľa úspechov aby e, sa tomu venoval. David Hammerstein, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja som bol v Gaze pred niekoľkými dňami a mali sme skutočne veľmi silné dojmy. Boli sme aj v Egypte. A vidím, že teraz sa nachádzame v období konca epochy. Končí sa epocha Busha a posledné Akty e, Buša sú mimoriadne bolestivé a krvavé. Sme v bode inflekcie zvratu smerom k inej politike na Blízkom východe a dúfam, že Únia sa k nej pridá. E, Obama hovorí, že bude rokovať s Iránom. Áno, on bude rokovať s Iránom a my musíme hovoriť so všetkými vrátane s Hamasom. Ide tu o novú politiku na Blízkom východe, ide tu o podmienené, podmienenie politiky spolupráce. Táto musí naďalej rešpektovať minima, naš, minimálne naše hodnoty, musí minimálne rešpektovať medzinárodné právo. Stovky detí, ktoré sme videli v Gáze, ktoré na nás s nádejou pozerali si, zaslúžia takú odpoveď ako, obyva, ako deti v Izraeli to znamená konkrétne činy. To znamená e, činy v teréne, aby sme dali nádej umierneným. To najpoľutovania hodnejšie je to, že dnes e, Mubarak, Abdala, Haba sú obviňovaní, že sú zradcami arabského sveta. Keď som zastavil v Sinaji a chcel som si dať kávu, Videli sme všade Khalid Mashaut a toto je vý, výsledok, vedľajší dôsledok útokov v pásme Gazy a v Izraeli nebudeme mať pokoj ani bezpečnosť, aj keď to tak veľmi chceme. Ak nezastavíme e, túto vojnu, tak táto katastrofa prinesie nenávisť aj na ulice, do ulic Európy. Ďakujem. Miguel Portas, eine Minute. Miguel minútu. Ďakujem, pán predseda. Tisíc to je dnešné číslo, tisíc obetí tejto, týchto útokov. Dovolte mi úprimnosť, koľko životov bude ešte stáť zvolenie Cipy Livny a Ehuda Baraka vo februárových voľbách. Dnes sa dožadujeme prímeria a skoncovania s útokmi proti civilnému obyvateľstvu, ale my tu máme svoju mieru zodpovednosti E, spomíname si, že rada sa rozhodla zvýšiť diplomatické vzťahy s Izraelom proti názoru parlamentu. Bolo to spiklenectvo dopredu prenáhlené. Dnes je potrebné hovoriť s Hamasom. Boli by sme získali roky, keby sme boli rešpektovali výsledky volieb v Palestíne. Úlohou Európy nie je nie je rešpektovať politiku, ktorú vnúcuje silnejšia strana my musíme e, sa dožadovať bezprostredného prímeria, ale vieme, že mier závisí od konca okupácie. Toto slovo sa prestalo používať a malo by sa dostať z indexu, na ktorú ho reálna politika umiestnila. To, čo sa deje v Gaze, je skutočne srdce lámajúce. Situácia ehm, sa eh, už zhoršila a ja súhlasím 100% s tým, že Izraelčania majú právo žiť bez eh, hrozie v raketových útakov, ale to, čo sa deje v Gaze, to nie je spravodlivosť, to, je, mm, to sú jatky a nie je žiadna, žiadne, žiadne ospravedlenie k takýmto činom ale najhoršie je, že sa to celé deje, že sa to deje jedným z našich e, najsilnejších e, partnerov, pretože objem obchodu z roku 2007 bol 27,5 miliardy eur keď si predstavíme, že koľko peňazí vlastne vyobchodujeme s Izraelom, tak nesieme veľkú zodpovednosť za životy civilistov a keď nebudeme e, e, konať, tak aj e, krv z obetí v Gaze bude aj na našich rukách. Je potrebné, kým prijať opatrenie okamžite, kým dojde k trvalému mieru, pretože inak sa budeme aj my sami sa staneme súčasťou ehm, to, to, týchto jatiek. E, pani Saifi, Ďakujem, pán predseda. Opäť hovoria zbranie na Blízkom východe. Opäť a ešte raz hlavné obete sú ženy a deti zranení v tisícoch a vraždení po stovkách. Opätovne sa opakuje história vo tých najväčších hrôzach pred bránami Európy. Konštatujeme však, že napriek všetkým iniciatívam Európa nie je efektívna v tomto veľkom konflikte, e, ktorý sa nachádza v zóne bezprostredného vplyvu Európy. E, vidíme, že E, široká e, väčšina verejnosti odsudzuje našu bezmocnosť. My musíme e, mocne a s autoritou sa zmocniť líderstva v boji za mier. Musíme spolu s Euromediteránnym parlamentným zhromaždením zohrávať väčšiu úlohu. Európsky parlament musí podporovať francúzsko-egyptský mierový plán s bezprostredným nastolením prímeria, zabezpečenia hraníc medzi Izraelom a pásmom Gazy, znovu otvorenie prechodných bodov a skoncovanie s blokádou Gazy. Musíme žiadať takisto bezprostrednú aplikáciu rezolúcie OSN po tejto prvej etape musíme ísť ďalej, musíme navrhnúť vytvorenie vojenskej sily nie mnohonárodnej, ale euromediteránnej. Toto gesto by bolo základným činom politickej vôle v prospech Pax Európa, na ktorý tak dlho čakajú všetky národy Stredomoria. Chcel, chcela by som vás upozorniť na nevýdanú situáciu,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 aby sme viedli dialog s Hamasom, aby sme vytvorili minimálne podmienky pre e, dialog. Už nechcem sa k týmto témam opätovne vracať. Som skutočne zhrozená a, a zmocnil sa ma smútok a hnev. A dnes už sa nechcem nechať unášať e, emóciami pred tým, touto masakrou, pred rozširovaním sa tejto hroznej vojny, pred amalgámami, pred e, vlnou nenávisti, antisemitizmu, ktoré v našich uliciach začíname pociťovať. Mám iba niekoľko slov. Európa sa musí vrátiť k svojej podstate. A to je pre mňa evidentné, ale niekedy je to dobré pripomenúť. Poprvé, život e, palestínčana má rovnakú cenu ako izraelčana ale nie len jeho život, ale aj jeho budúcnosť a jeho sloboda po druhé. Medzinárodné právo musí byť rešpektované a medzinárodné právo to je samozrejme bezprostredné prímerie, ale aj všetky rezolúcie OSN, ženevské konvencie a tak ďalej, lebo tento región sa stal regiónom, kde je všetko dovolené. Máme tu obyvateľstvo, ktoré sa stalo rukojemníkom. Po tretie, spravodlivosť musí byť e, aplikovaná na všetky tieto zločiny, nech sú akékoľvek a nech prichádzajú odkiaľkoľvek. Nikdy nebude bezpečnosť bez mieru, ani mier bez spravodlivosti a spravodlivosť, prechodná spravodlivosť, to existuje. Ak nie, tak tu vypukne nenávisť a my za posledné dni sme svedkami akumulácie obrovského potenciálu nenávisti. A skutočne treba trvať na aplikácii partnerských dohod, vrátane paragrafu 2 o paragrafov, ktoré sa týkajú ľudských práv. A skutočne netreba žiadne výnimky aplikovať. A Izrael nie je výnimkou je tu štátna zodpovednosť a nemôžeme ho porovnávať s Hamasom ani pred medzinárodným právom to neprejde. My sme v Gaze v nedelu nechali obyvateľstvo v klietke, v pasci. Sú tam 100 tisíce detí, ktoré, o ktorých nevieme, aká budúcnosť ich očakáva. A my sme z Gazy mohli výsť len preto, že sme Európania. Palestínčania nemôžu opustiť Rafah len s nohami dopredu, v sanitkách, mŕtvi alebo zranení. Európa už nebude e, viac Európou, ak zabudneme na tieto základy. Ďakujem. Ďakujem, Frederik Ries. Dve minúty, prosím, dodržte rečnícky čas. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Mám chuť začať tým, čo povedal Daniel Kombendit, že je to vlastne veľká beznádej, je to tragédia, tragédia my vnímame neustále tieto hrozné obrazy, to je ne, neúnosné utrpenie, všetky vojnové obrazy, všetky konflikty, o ktorých hovoríme, ale aj tie, o ktorých sa hovorí menej, Kongo, Darfur, Zimbabwe, pardon, či, ešte Čečensko, kde stále prebiehajú a prebiehali eh, hrôzy za eh, mediálneho mlčania. A niekoľkokrát som to už zdôraznila eh, svoje pohoršenie nad dvojakým metrom svojich kolegov. Ale pani Morgantini často pripomína, že pri mŕtvych nemožno jednoducho rátať, sú tu, je tu hierarchia. Každý mŕtvy dieťa, žena, muž na jednej alebo na druhej strane sú príliš veľkými obeťami. A aby dnešná debata nebola tak ako vždy len e, sterilnou konfrontáciou, treba e, sa zamyslieť nad hes, historickou zodpovednosťou jedných aj druhých. E, už sme si vypočuli rôzne argumenty, vieme, akú šírku nabrala táto kríza, ale v žiadnom prípade nemôže žiadna západná vláda e, dovoliť, aby e, na ich občanov dopadali tisíce rakiet. Preto je potrebné, aby sa, dodržia, aby sa vyjednalo a dodržiavalo prímerie, aby sa skoncovalo zásobovanie zbraňami cez tunely, ale dôležité je takisto aj e, mať perspektívu do budúcnosti. Už tu máme zmluvy z Anapolisu, ako povedala pani komisárka, ale samozrejme to podstatné máme na stole, ale je dôležité, aby sa obidve strany vzdali a keď hovorím o vzdaní sa, tak e, myslím tým na to, čo povedal pán Šulc a pripájam sa k tomu, že E, netreba sa klásť otázku, či hovorí Hamas, hovoríme s Hamasom a ako už budem končiť, pán predseda. Odpoveď povedal e, Jasir Arafat, e, keď zrušil chartu a preto je najdôležitejšie zmierenie medzi samotnými E, palestínčanmi a potom treba e, palestínčanov, izraelčanov, ale aj jordáncov, egyptianov e, zaangažovať do rokovania o trvalom mierovom partnerstve. Ďakujem. Ak niekto preťahne čas, tak ten príklad mi iní nemali nasledovať. Flekná súka, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. V nedelu 11. januára sme navštívili mesto Rafach, Je úplne uzatvorené to znamená, že civilné obyvateľstvo nemá žiadnu možnosť uniknúť e, bombardovaniu izraelskej armády. E, e, nemôžu si ani predstaviť, ako ľudia v Gaze trpia, ako naliehavé je, aby prišlo mierové a dlhodobé riešenie konfliktu všetci sme boli ľudsky hlboko dotknutí rozsahom utrpenia palestinského obyvateľstva a mierou zničenia. Preto žiadame aby izraelské bombové útoky boli okamžite zatvore, ukončené. A samozrejme, treba zastaviť aj e, palbu zo strany Hamasu a treba znemožniť pašovanie e, hraníc. Treba tiež otvoriť hranice, aby sa pripravená e, pomoc dostala do tohto územia a pomohla civilnému obyvateľstvu Treba, videli sme tiež, že sú tam pripravení lekári, ktorí sú ochotní e, vycestovať e, do Gazy, ale hranice sú uzatvorené a oni nemôžu e, tam ísť. Preto ešte raz prosím, otvorme hranice, aby sa dala poskytnúť pomoc. Ďakujem. Ďakujem. Vladimír Železný, jedna minúta. Vážený pán predseda, komu by sa nezovrelo srdce, keď vidí zabité deti raketov. Je to e, strašný pocit, ale nemal by opravňovať k pokrytstvu. Ktorá z európskych krajín by prejavila toľko zranilosti ako Izrael a mm, e, znášala e, útoky viac než 70 raket, ktoré o denne ohrozujú životy viac než jedného miliónu civilistov. Obyvateľia Gazy nie sú len obete, oni nadšene, vedomé a demokraticky zvolili Hamas a jeho chartu a pod slovom oslobodenie, oslobodenie nemyslia oslobodenie už slobodnej Gazy, ale oslobodenie Tel Avivu a Hajfi od Židov a deštrukciu štátu Izrael. E, zvolili týchto zločincov a tak musia s nimi zdieľať tento osud. Najmä ak sa e, títo zločinci skrývajú za súpne žien a berú deti e, ako rukojemníkov a odpalujú rakety zo škôl a mešity menia na sklady zbrane. Pomínam si na bombardovanie Drážďan, ktoré zrovnali zo zemou britské lietadla a zabili pritom 92 tisíc civilných ľudí, predovšetkým žien a E, detí. Nikto sa pokrytecky nepohrašoval. Nemci si slobodne zvolili Hitlera a zdiali s ním osud. Aj e, obyvateľe Gazy vedeli, koho volia a prečo ich volia. No a pak rukou Hamasu e, skončila veľká časť prostriedkov, ktoré prúdia z EÚ do Gazy, aby sa mohli obyvateľia Gazy s plným žalúdkom z peniaza, peniaze EÚ mohli venovať prehlbovaniu a kopaniu tunelov E, e, na pašovanie zbraní. To bolo veľmi primerané. Pán Hekmark, e, dve minuty. Pán predseda, sú tu dva dôležité aspekty, ktoré ovplyvňujú dnešnú diskusiu. Na jednej strane veľká väčšina v parlamente vyžaduje prímerie a druhá časť, alebo druhý aspekt že všetky strany priznávajú e, štátu Izrael e, právo na existenciu. E, to je dôležité východisko pre EÚ a ukazuje to aj tú tragédiu, ktorú vidíme v pásme Gazy. Každý stratený život je tragédiou, bez ohľadu na ktorej strane hranice. Nesmieme sa nazdávať, že táto tragédia by bola menšia, keby tí, ktorí zámerne e, zabijajú civilné obyvateľstvo, že sa im e, podarí ešte ďalej preniknúť do tejto, e, na toto územie. Je to tragédia, pretože pretože e, tým sa znemožňuje mierové riešenie a uznanie štátu Izrael, e, štátu Palestína. E, Umožnili sme eh, pašovaním zbraní. Eh, eh, tieto veci pre nás je dôležité, aby sme vedeli, že to nie je tragédia, ktorá vznikla z konfliktu medzi Židmi a Palestínčanmi. Ja sa e, veľmi ohradzujem proti tomu, čo povedal Chris Davis, aby sa tento národ e, demonizoval. E, e, ja si myslím, že takíto ľudia nepatria do parlamentu. Toto nie je konflikt medzi palestinčanmi a židmi, medzi palestinskou správou a, a Izraelom, ale to je konflikt medzi extrémistami a umiernenými. Musíme si uvedomiť, e, čo podporuje nenávisť a musíme tým, ktorí, pod, e, ktorí prebúdzajú nenávisť, eh, tým musíme povedať, že eh, to je nesprávne a potom umiernení majú lepšie šance eh, dosiahnuť mier. Ďakujem. Marek Živiec je na pol minúty. Chcel by som odpovedať tým, ktorí v tejto snemovni predstavujú veľkú mieru demagógie a pokritectva. Konflikt, ktorého sme v súčasnosti svedkami, je asymetrickým pretože tri, po tri roky po domácky vyrobené rakety boli vystrelované na Izrael a nikoho, do nikoho nekritizoval. A dnes odsudzujeme Izrael, to je veľmi jednoduché, lebo Izrael je členom OSN, má vládu a ľahko sa dá kritizovať. Na druhej strane máte teroristickú organizáciu a v podstate o ktorých ani neviete, že kto to vlastne sú a pritom oni riadia životy e, nevinných ľudí, za ktorých sa skrývajú. Potom je tu ďalší prvok asymetrie. My počítame obete na strane palestinskej a nekonfrontujeme tieto čísla s tisíckami ozrhozovaných Izraelčanov, pretože nedá sa kompenzovať jedna krv inou krvou. A ďalšia e, symetria je, u, je v samotných slovách. E, veľmi ľahko sa hovorí, ale veľmi ťažko sa to vyrieši bez medzinárodnej e, prítomnosti. A chcelo by som ešte povedať proti tým, ktorí protestovali proti tomu podľa nich neprimeranému útoku u Izraelu. Chceli, čo by ste povedali, keby e, tomu, keby boli, by Izraelčania vystrelili 7 tisíc rakiet, e, toľko isto, koľko vystrelili Hamas, to by potom bolo proporcionálne. E, jednoducho e, je treba to zastaviť, a, pretože inak stále len popisujeme realitu a neriešime ale keď sa na situáciu dívate len z pohľadu svojho kresla, tak televíziou, tak nemôžete situáciu riešiť. Predseda, tie dodržiavať bračinský čas, pretože minister zahraničných vecí Schwarzenberg musí odcestovať a musí e, tu zostať, môže tu zostať len do 5 minút po 5. Takže prosím vás, drž, dodržiavajte čas. Teraz pán Morilon na jednu minútu. Trvalé upokojenie sa v Gaze nemôže nastoliť in, inak ako prostredníctvom mandádu OSN a prostredníctvom mnohonárodných mierových síl. Poprvýkrát sa zdá, že e, Izrael rezignoval na toto riešenie, e, ktoré ja neviem, kedy tieto síly môžu zasiahnuť. E, možno, že by to mohlo byť skôr ako dôjde k dohode medzi konfliktnými stránkami, ale je dôležité, aby to bolo čo najskôr. Viem však, že takáto misia si bude vyžadovať totálnu nestrannosť. Myslím si, že Európska únia bude tým najlepším kandidátom na to, aby konala. A prečo nie, pán predseda eh, Petering v rámci Euromediteránnej únie? Pretože eh, Američania sú považovaní, že stránia E, Izraelu a arabské krajiny stránia palestínčanom. Takže by bolo dobré, keby sme sa na túto úlohu pripravili. Ďakujem. Ďakujem aj za držanie rečnického času. Žalesky, dve minúty. E, myslíte na svoj čas. Pán predseda komisia, kolegovia, e, okupácia prináša trpké ovocie a E, vytvára to čosi, čo tvorí akýsi Hamas efekt. E, je nepriateľné odopieranie Izraela, popieranie Izraela a zo strany Arabov, a e, islamistov a Hamasu a tiež využívanie detí ako štítov a tiež nie je možné stále ohrozovať izraelské deti Súčasné izraelské orgány sú schopné využiť e, stratégiu skalpelu e, pre dva štáty. Áno, obávajú sa e, nestabilného suseda, ktorý na nich páli rakety, ale tu medzinárodné spoločenstvo vrátane EU musí pomôcť. Môže takéto riešenie prijať e, e, Izrael, ale je tu niekto iný, kto by e, e, sa zmieril s tým, že e, ľudia ako Hamas vymrú alebo sa budú dať vymbombardovať. Ak západné mocnosti nevytvorili dva štáty v roku 1948, tak by to mali robiť teraz spolu zodpovednosť e, sa e, nevytratí a musíme byť odvážnejší v tejto stratégii. E, ďakujem. Ďakujem a ďakujem zvlášť za dodržanie času. Beatrice jedna pol minúty nie je tu, takže Jelko Kačín, jedna minúta. država je da Izraelská vláda prikázala svojej armáde, aby v Gaze zničili Hamas. Vyničenie Hamasu e, sa deje ale tak, že sa tu zabíjajú aj palestinčania. Jedna tretina mŕtvych sú e, ženy a deti a to nie sú členovia Hamasu. E, teda ten, tieto rozmery e, vojenskej operácie sú neprimerané. Ako možno dosiahnuť prímerie, keď e, sa tieto subjekty navzájom neuznávajú? nepriateľ sa z objektu musí stať subjektom, subjektom a partnerom na dosiahnutie prímeria. A ďalší, ďalším cieľom je dodržanie mieru. Teda Izrael musí uznať Hamas a e, Hamas musí uznať Izrael. Neexistuje žiadna iná cesta. Každý mier je lepší ako krvavá vojna. E, vojenská moc sa musí e, podať politickej moci. Izrael stále chce zlepšiť svoj imeč tým, že nepripúšťa prímerie. Ďakujem. Anna Hybašková, dve minúty. Vážený pán predseda, Dovolte, aby som vám blahoželala e, k e, úspechom, ktoré ste dosiahli jedn, vašimi jednaniami a jednaniami trojky. E, na rozdiel od tlače vieme, že to bola práve vaša misia, ktorá doviedla Izrael k tomu, aby uvedli, otvorili humanitárne koridory a zastavili každodennú palbu to je krát, e, keď sa Európa verie ako vážny partner zo strany Izraelu a Česká predsedníctva tu e, zaznamená úspech. E, Európsky parlament vyrokoval uznesenie, ktoré je veľmi výjimečné je to e, vyvážená, e, vyvážené uznesenie, je to uznesenie, pod ktorú sa môže podpísať e, pravica a nie je to pamflet politické víťazstvo ľavice. Podarilo sa nám, aby sme nepoložili znamen, rovnacie znamenko medzi politický štát a extremistické hnutia. Ide tu o uznanie štátu Izrael, zreknutie sa násilie a vstúpenie do dohod o OP zo strany Hamasu toto zostáva zachované a tiež požiadavka na čo najrychlejšie e, dosiahnutie trvalého prímeria. Ale neprinesli sme žiadnu pridanú hodnotu. Traja vedúci izraelskí e, predstaviteľia Barak Livni a Olmert e, premyšľajú o tým, za akých podmienok sú ochotní zastaviť palbu. Jednoznačne e, kľúč leží v Egypte. Kľúč je v spôsobe záruky kontroly tunelov, kontroly pašovania, ktorá bude priateľná pre egyptskú stranu čo v týchto chvíľach e, robí rada? Ako postupuje pri e, rokovaniach s izraelskou stranou o technickej misii, o medzinárodnom monitoringu, o e, technickom dozere, o, o tevre. Čo môžeme urobiť my, poslanci, žiadať od egyptskej strany, lebo sa stretneme s egyptským veľvyslancom a či môžeme prispieť v rokovaniach s Egyptom. Ďakujem za vašu odpoveď. E, ďakujem. Pán Rovček, jedna minúta. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Eine Minute. Dámy a... Ďakujem, pán predseda. Dodržím jednu minútu. Dámy a páni, chcel by som vyzvať radu aj komisiu, aby zosilnili tlak na obe strany konfliktu s cieľom zastaviť pokračujúce násilie. Máme tu rezolúciu Rady bezpečnosti 1860 a je nutné dodržiavať jej ustanovenia. Je nutné prijať záruky k zabezpečeniu dlhodobého prímeria a umožniť otvorenie humanitárneho koridoru. Opakovane tu bolo povedané, že neexistuje vojenské riešenie izraelsko-palestinského konfliktu k trvalému mieru vedie cesta len politickými rokovaniami a preto je potrebné, aby Európska únia v spolupráci s novou vládou Spojených štátov a Lígou arabských štátov hrala oveľa výraznejšiu politickú úlohu, než tomu bolo doteraz dlhodobý konflikt musí byť ukončený politickou dohodou, ktorá bude vychádzať z riešení, ktoré budú postavené na vytvorení dvoch štátov, ktoré umožnia aj Izraelčanom, aj Palestínčanom žiť v miery v rámci medzinárodne uznaných hraníc, ktoré sa budú usilovať o mierového, mierový systém regionálnej bezpečnosti na celom Blízkom východe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Joneska. Sú na dve minúty. We are debating yet another my tu teraz diskutujeme o ďalšej humanitárnej tragédii v našom susedstve, čo je hneď v, susedstve mojej krajiny. Ehm, Palestínčania to teraz neakceptovali, že samovražené útoky alebo ich eh, raketové útoky im nezabezpečia oslobodenie od okupovania ich územia. A zase Izrael si neuvedomuje, že tak takéto extenzívna vojenská reakcia tiež vlastne len iniciuje nových samovražedných útočníkov, No, pretože hneď e, títo využijú len, čo budú mať takúto možnosť. No a potom čo tí civilisti, tí, čo nebojujú, deti a ženy, o nich sa nikto nestará. Nikto sa nestará o deti, ktoré boli zabité, e, zmrzačené, traumatizované týmito útokmi. Takisto aj tuto deti rovnako Izraelu, ako aj deti Palestíny a my z komportu našich e, obyvačiek pred televízorom, my sa len môžeme dívať, e, čo sa tam deje. A čo môžeme teda urobiť? E, len vstúpiť do tej klasickej hry e, hľadania výnikov alebo obviňovania všetkých, to nepomáha. Tiež e, príjmanie ďalších e, uznesení rezolúcií, to tiež nepomáha civilistom. Takže ako môžeme teda prispieť? Teraz už nastal čas, aby sme prispeli rokovaniam, aby sme vytvorili medzinárodné sily, tak ako už aj navrhli aj iní politici, ktorí majú teda ísť do E, v Gazi a pripraviť veľmi silnú policajnú zložku z arabských e, štátov, ktorí by vyškolili aj policajné sily v Gaze, aby, do, ktoré by dostali mandát e, zabezpečiť právo a poriadok ktoré, to všetko by viedlo k ukončeniu pašovania zbraní a, pašo, a za, k k, ukončeniu útokov, pretože nemôžeme mu sa zahrávať už s civilistami, e, ktorí sú v rukách tej druhej strany. Ďakujem pekne teraz De Chiesa na jednu minútu. Piero Gobetti disse e, ten fašista Piero Gobetti povedal, že pravda je len v rukách jednej strany a preto je veľmi tendenčne použiť nejaké šalamúnske riešenie. To platí pre gazu aj v týchto dňoch. Ja by som bol veľmi rád, keby sa náš parlament dokázal adekvátne vyjadriť a potvrdiť či podporiť Izraela. Keď sa to tak neudeje, tak to bude veľmi zlé aj voči um, európskemu verejne, európskej verejnej mienke. Izrael v podstate bombarduje jedno geto, a tí, ktorí doteraz boli vyhľadzovaní, teraz začali oni vyhľadzovať. Samozrejme, nikto nepopiera, že Izrael má právo na vlastnú bezpečnosť a obranu, ale E, nikto v podstate nie je úplne schopný ohroziť bezpečnosť štátu Izrael. Keď sa pozrieme na, na bilancia štatistiky zranených a zabitých e, ľudí, e, z toho je to jasné a je treba sa pozrieť na to, akým spôsobom sa chová voči Izraelu aj Európska únia a je treba zabezpečiť vytvorenie palestinského štátu a o tom presvedčiť aj Izrael. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcela poďakovať predsedovi rady, eh, českému ministrovi zahraničných vecí za to, že tu dnes eh, strávi čas tejto, počas tejto rozprávy v Európskom parlamente a zastupuje aj veľmi silno české predsedníctvo. Ja by som sa chcel pripojiť k kolegyni Moscardini. Tí, ktorí, ten, kto nepoznal teda eh, realitu alebo tú skutočnosť a nenavštívil to samotné miesto, by tam mal vycestovať. Aspoň možno v, v forme nejakej e, nejakej turistickej cesty, ale to asi nie je celkom možné. Ja to poznám z situácie, keď som sa tam e, vybral ako súčasť, súčasť e, pozorovateľskej misie volieb. Ale my žijeme v západnom svete a nikdy sme takýto podobný problém neriešili, lebo sme takému neboli vystavení a vidíme, považujeme to za akýsi boj medzi doma s nepriateľnými um, štátmi. Ja som niekoľkokrát bol v Palestíne, niekoľkokrát som bol v Izraeli a viem, aká tá situácia tam je. Viem, že to je dialené od perfektného. Ja si myslím, že príčiny sú tri. Jednak sú to vzťahy medzi samotnými teroristami a štátom Izrael a ďalej je to potom aj ten problém, že Hamas nezastupuje celkovo palestínsky ľud, e, teda určite nezastupuje celý palestínsky ľud. A ja, podobne ako niektorí ďalší kolegovia, som taktiež e, odsúdil to, že je tu taký vysoký počet obetí a osobitne obetí e, medzi ženami a deťmi, ale tie sú aj v e, Gaze aj v Zajordánsku. Ja by som teda chcel poďakovať tiež našej e, pani komisárke a zapriali všetko dobré v tomto úsilí nachádzať riešenie Ja si myslím, že je potrebné k tomu pristupovať, akože to je problém nás všetkých. Ďakujem. Aj reko, pán minúty. Pane predseda, Verejná mienka od nás e, očakáva, aby sme ukončili vyvražovanie palestinských ľudí. Musíme zavrhnúť e, e, raketové úteky a tiež zastaviť izraelský štátny terorizmus veľkých rozmerov. Musíme zabezpečiť, aby Izrael rešpektoval medzinárodné právo. A je nesprávne, aby používali fosforové bomby a e, ďalšie druhy zbraní, ktoré vražia nevinné ženy a deti. E, keby to bolo niekde inde, tak by sme hneď na to reagovali a e, e, rezolúcia OSN bola záväzná, ale keď to robí Izrael, tak len rozprávame a nič sa nedieje. Musíme využiť všetky e, prostriedky na to, aby sme presvedčili Izrael, aby prestal s týmto násilím proti palestínčanom a, a aby sme umožnili brudenie humanitárnej pomoci. Oni majú zodpovednosť za toto vyvražďovanie, ktoré prebieha. A musíme zabezpečiť prímerie a otvoriť prístup do gazy. E, pán Stevenson, dve minúty. Pán predseda, pán komisár, e, tie udalosti v Gáze za posledné dva týždni e, si vyžadali medzinárodné odsúdenie. Kolegovia sa predbiehajú v tom, kto by mohol e, povedať najväčšie odsudenie izraelského štátu. Ale toto sa muselo e, očakávať, pretože Irán e, zásoboval Hamas roky zbraňami, poskytoval im peniaze a výcvik ich bojovníkov, provokovali Izrael a krvavým výsledkom Eh, je tu a eh, to sú eh, tie najlepšie verbovačky pre extrémistov a podpora pre globálne islamické hnutie namierené proti Izraelu. Fašistický režim v Teheráne je hlavným sponzorom tejto vojny. A toto je to, čo Teherán chcel vyťahnuť sa z ekonomickej krízy eh, pre ceny eh, ropy a odpútať eh, medzinárodnú pozornosť, aby mohol nerušene vyvíjať jadrovú zbraň. Oni sa chcú stať veľmocou v regióne, chcú zjednotiť islamský svet a chcú e, vytvoriť totalitárne e, islamské e, bratstvo, kde sa ľudské práva, práva žien zrovnajú so zemou. A chcú vyvolať iránskú agresiu, podporujú teror a Západ nereaguje mužahedini e, sú na zozname teroristov, ale všetky ostatné aktivity musia ukončiť, pán predseda. Richard Havit, jedna minúta. Firstly, let us be clear, this Parliament today will support the UN uh, Security. Dovolte, aby som povedal, že tento uh, parlament uh, by mal podporiť rezolúciu OSN 1860 a treba ju implementovať okamžite. A tí kolegovia, ktorí tam boli, musia povedať, samozrejme, primerenie je dosť. Samozrejme, chceme teroristi, aby teroristi prestali, potrebujeme primerie a potrebujeme ukončenie blokády, aby ľudia v Gaze mohli začať žiť slušný život. Toto je je e, otázka medzinárodného e, humanitárneho práva e, hodinová denná pauza je príliš málo na to, aby sa rozdielala humanitárna pomoc. A samozrejme, to je otázka proporcionality zabitie 39 detí od začiatku konfliktu a 1200 e, civilistov, to nie je ospravedlenie pre sebaobranu. E, vyslanec EU Cyprian e, začal rokovania o a jeho musia by sa mala ukončiť. Michal Gala, dve minúty. Pán predseda, ako prvé potrebujeme ukončenie bojov na oboch stranách. Ale aj potom musíme ako EÚ a medzinárodné spoločenstvo ne, neponechať osud e, ľudí e, v Gaze Izraelu a Hamasu Hamas e, vedel, že Izrael bude reagovať na trvalé raketové útoky. V priebehu minulého roka e, prieskumy e, verejnej mienky ukázali, že Hamas má podporu obyvateľstva. A samozrejme je to chladnokrvná vypočítavosť Hamasu, že vstúpne ich podpora aj napriek obeťam. Izrael na druhej strane má eh, na zreteli len záujmy svojich občanov, takže medzinárodná kritika sa zameriava predovšetkým na rozsah eh, tejto eh, operácie a na veľký počet civilných obetí. Ako Európania by sme nemali rokovať len o ďalšom prímeri, aby sme mohli financovať opravu reštrukturalizácia obnovy E, ja už som videl, že e, pani komisárka už podala žiadosť do rozpočtového výboru. E, nejde len o blokovanie systému tunelov na zamedzenie pašovania je dôležité, aby tu bola silnejšia arabská prítomnosť e, v mierových zboroch e, s robustným mandátom pre zabezpečenie e, mieru v záujme ľudí v Gaze a v Izraeli a v Egypte. Paralelne s tým musí prebiehať vlastný mierový proces, lebo inak, tak sa obávam, budú také prípady, ako v Gáze sa opakovať a to nepotrebujú ani palestinčania a izraelčania. Ďakujem a ďakujem za udržanie rečníckého času. Miguel Angel Martinez, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Španielskí socialisti vnímajú s bolesťou, hambou e, situáciu v Gaze, ale aj s nádejou, že tí, ktorí najviac trpia, dostanú mier. Máme hrôzu z tých opakovaných scén vraždených detí a žien, ktorí trpia po bombardovaní v Gaze tú istú hrôzu namaľoval Picasso v Guernike, v našej Guernike e, pred 70 rokmi. Sme solidárni s obeťami, s utrpením a ma, hambíme sa za neschopnosť našich štátov EÚ a medzinárodného spoločenstva predchádzať a skoncovať s takouto kriminálnou agresiou. Hambíme sa, sme znechutení, je to nedôstojné je to hamba, pretože veľmi dobre vieme, čo sa tam deje a nekonáme presvedčivo tak, ako je to potrebné a ako e, si to situácia žiada. História mnohých v budúcnosti označí za komplicov e, tejto krízy, pretože viac ako kedykoľvek predtým je potrebné otvoriť dvere pre nádej a preto EÚ musí podporiť rezolúciu BROSN ale takisto je potrebné plniť našu zmluvu s Izraelom, kde sa hovorí, že tak, ak sa bude Izrael správať tak, ako sa správa, prerušia sa vzťahy. Samozrejme, Hamas je takisto zodpovedný za mediatickú blokádu a doteraz nikoho nepočúval. Ďakujem. Pán Orden, 2 minúty. Uh, Pán predseda, ja som predovšetkým chcela vyjadriť svoju uh, sympatiu s uh, všetkými nevinnými ľuďmi na strane Izraelu, ako aj na strane Gazy, ktorí trpia týmto konfliktom, ale si, naša ľudskosť však ešte nebráni k tomu, aby sme mohli sa dívať a okom na situáciu, ku ktorej tam došlo. Hamas má teroristické správanie, bola rozdelená palestínska samozpráva, zač- Hamas eh, odmieta existenciu eh, Izraelu alebo právo Izraelu na existenciu a ja môžem pripomenúť slova Hanana Ašravyho pred, pred troch rokov, keď ja som monitoroval palestínske voľby. Ona eh, považovala to prevzatie moci ako prevzatie tmavý, moci tmavými silami. Mala pravdu, mm, pretože tiež e, sa hovorilo o využívaní e, samovražetných útočníkov a ľudských štítov. Ale samozrejme, že je to proti medzinárodnému právu využiť takýmto spôsobom civilistov. Nož, ale čo teda očakávame, a, že má robiť Izrael, keď jeho občania sú neustále um, cieľom teroristických útak, útokov? Uh, keď podnikol nenásilnú uh, aktivitu, tak medzinárodné spoločenstvo si to nevšimlo. Teraz začalo reagovať vojenským spôsobom. Už, uh, je to, už, už sa, to, sa to medzinárodne nepáči. Uh, tí, ktorí mali po mnohé roky kontrolu nad palestinským územím, ktoré tolerovalo aj extrémizmus a terorizmus a arabský svet tiež neurobil nič po celé dekády pre riešenie problémy. Pán predseda potrebuje Mašalov plán pre tieto územia. Nie je to len mierová misia, ale je potrebné zabezpečiť aj e, civilnú administratívu, ktorá bude pod medzinárodným dôslednou e, kontrolou, ale predovšetkým je potrebné odstrihnúť e, teroristov od finančnej podpory. Ďakujem pekne. Teraz, Teraz pán Derosa na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Môžem súhlasiť e, s tým, čo teraz práve povedala pán Orden k, o Hamase, ale skutočnosť je, že nikto e, ne, zase e, nikto ne, e, jednoducho nikto nemôže súhlasiť s bombardovaním zo strany Izraelu. Jednoducho bombardovanie musí skončiť. Um, dúfam, že uznesenie získa aj silné alebo veľa hlasov v zajtrašom hlasovaní v tejto snemovni a je potrebné tlačiť na Izrael aj na Hamas, aby zastavili útoky. Um, Eh, v podstate pásma Gazy sa stalo najväčšie väzenie na svete a za posledné tri týždne sa to dokonca stalo najväčším ľudským bytunkom eh, pretože dochádza k umrčiam civilistov, mužov, detí, žien a nie, nie, týmto sa zabíja možnosť rieš, nachádzania riešení je potrebné, aby e, všetci vstúpili do rokovaní vrátane Hamasu a takisto Európa musí povedať, že akákoľvek eskalácia vojny tým, v tom, na tomto regióne bude potom e, povedie k eskalácii e, vojny v širšom území. Ďakujem. Teraz pani Gál, pán predseda, vážení kolegovia. Ja si myslím, že je veľmi cynické, ako my tu diskutujeme o kríze v Gaze, pretože je to nepriateľné a cynické, že Hamas využíva civilistov ako ľudské štíty, vrátanie detí. Myslím si, že je neľudské a cynické aj to, čo e, robí Izrael, pretože využíva neprimerané prostriedky voči palestínčanom. Tiež si myslím, že je cynické, že medzinárodná diplomácia sa snaží vytvárať akési ilúzie riešenia, ale nie je schopná e, dosiahnuť cieľ a nie je schopná zabezpečiť humanitárnu pomoc e, obetiam. Ja volám hlavne v prospech alebo za deti, pretože žiaden, e, žiaden dôvod neexistuje, ktorý by mohol vysvetliť alebo vysvetlenie toho, prečo deti prichádzajú o život. Život dieťa dieťa má rovnakú hodnotu bez ohľadu na to, na ktorej strane hranice e, žije. No myslím si, že to je, musia akceptovať všetky strany, ak naozaj chcú dosiahnuť e, mier v tomto regióne. A ochrana civilistov musí byť e, hodnotou ako takou a humanitárna pomoc musí byť dostupná pretože takýmto spôsobom sa dosiahne zastavenie zbraní a bude potrebné, aby to potom viedlo k mieru medzi oboma stranami predseda. Ďakujem pekne, pani Gál. Teraz dávam slovo pánovi Mičelovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Hamas uplatňuje terorizmus na izraelských civilistoch a z našej tejto vzdialenosti sa zdá, že um, je to že títo e, využívajú aj deti ako obete, aj keď sa nám to ťažko tomu, aj keď tomu ťažko dokážeme veriť. Ja si myslím, že nie som ani kritikom Izraelu, ktorý si myslím, že má správo na obranu, ale teraz nesmieme byť e, emocionálny k tomu, čo sa deje v, v Gaze, pretože izraelská reakcia je úplne neprimarená a umrtie detí je teda naozaj hanebné. Ja nie som proti dohode medzi EÚ a Izraelom. Verím e, v to posolstvo Dalaj Lámu, ktoré uviedol minulý mesiac, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť dobré vzťahy medzi Tibetom a Čínou, je zabezpečiť dobré vzťahy nož, a aby spolu rokovali. Nož, to, to isté by sme mali uplatňovať aj tu. Ale ako máme takéto niečo dosiahnuť v situácii toho, čo sa teraz deje? A nie, humanitárna pomoc e, sa nedostala k tým ja som nalihal na komisiu aj na radu, aby uistil zabezpečený, že sa bude pripravený humanitárny balíček, tak aby sme mohli okamžite ísť a poskytnúť týmto ľuďom pomoc pri prvej príležitosti a to sa neudialo. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne. Pán Mitchell, pán... E... Pán Schwarzenberg, nech sa páči. Ak máte... Schwarzenberg. Pán Schwarzenberg, ak sa ponáhľate a chcete vystúpiť, tak nech sa páči, dávam vám slovo. A potom bude nasledovať eh, catch DA. Which are important eh, to be answered

že ak by sme mali e, kontaktovať, či by sme mali teda sa kontaktovať s Hamasom. Ja si myslím, že zatiaľ ešte nenastal takýto čas, pretože Hamas sa v posledných mesiacoch naozaj choval e, ako teroristická organizácia. A pokiaľ sa takýmto spôsobom bude správať, tak e, nie je možné sa s ňou oficiálne spojiť zo strany zástupcov Európskej únie. Ja som už starý e, muž, ktorý sa už e, s e, zažil rôzne teroristické organizácie, ktoré boli rôzneho druhu a nakoniec niektoré možno, že boli ešte aj rešpektované medzinárodnou komunistným spoločenstvom. Videl som to aj v, v Írsku, aj v Afrike. To sa môže stať. Ale predovšetkým musia začať e, e, alebo musia prestať e, chovať sa ako teroristická organizácia. Potom budeme pripravení rokovať aj s Hamasom alebo s kýmkoľvek iným, ale nie prvne, že sa nevzdajú k tohto konania ako teroristické organizácie. Myslím si, že je dôležité to uviesť, pretože Európska únia nemôže sa vzdať svojich zásad a svojich princípov sú určité spôsoby, e, e, je možné viesť určité nepriame kontakty s tými ľuďmi, ktorí v regióne sú. To je veľmi dôležité a je potrebné, ale ešte zatiaľ nenastal čas pre EÚ, aby vstúpila do priamých rokovaní s Hamasom. Myslím si, že tomto, toto je jasné. No, myslím si, že takisto by sme mali aj pochváliť Egypt za ich eh, dôležitú úlohu v posledných eh, dňoch, kedy Egypt sa veľmi snažil eh, dosiahnuť zastavenie útokov a naozaj hrá dôležitú úlohu v miery v tomto regióne. Ja viem, aká dôležitá a ťažká je táto otázka. My sme po celý čas v kontakte s egyptianmi. Vieme, akú dôležitú prácu vykonávajú a chcel by som im za to poblahoželať. Ďalej je tu ešte tá otázka, ako môžeme my pomôcť eh, tomuto regiónu. Ja si myslím, že predovšetkým tí, ktorí sú na mieste, tí nám musia jasne povedať, čo potrebujú. Myslím si, že by to nemalo byť na nás rozhodnúť o tom, čo oni potrebujú. Oni sa musia obrátiť na nás a Európska únia a mnohé štáty v Európskej únii už vyjadrili pripravenosť pomôcť všetkým možným spôsobom, či už technickými prostriedkami, či vyslaním poradcov, um, alebo akokoľvek, ale predovšetkým to musí byť e, so súhlasom príslušných e, štátov e, v regióne. Myslím, že som tu dnes počul jeden dôležitý návrh a to bolo, že treba pripraviť Maršalov plán pre e, Blízky východ a myslím si, že je to veľmi dobrá myšlienka. Mali by sme ísť týmto smerom, pretože naozaj tento región je potrebné vybudovať od začiatku. Um, tak, ako sa budovala Európa po vojne. A otázka je, že čo si, teda ja myslím, aj v pani Ferrer-Waldner hovorila o čo, čo si myslím, že čo dosiahla naša misia. A ja si myslím, že sme dosiahli v rámci našej delegácie veľa e, v humanitárnej oblasti, ale e, pretože to, čo sme dosiahli, to ešte aj dnes funguje, ale mm, povedzme si to jasne sú tu veľmi ťažké rokovania, ktoré prebiehajú alebo budú prebiehať e, na Blízkom východe. Tie vlastne už, tým sme položili základy počas našej, navštevy našej delegácie na Blízkom východe. A základná otázka, akým spôsobom sa môže nastoliť mier, E, je potrebné o tomto diskutovať s našimi partnermi a na týchto, na týchto základných otázkach stojí aj náš plán. Tiež bola tu aj diskusia o upgradeovaní alebo zlepšení našich vzťahov s Izraelom. Ako viete, bolo to rozhodnutie e, Rady ministrov Európskej únie z júna e, minulého roku. A toto samozrejme sa je možné zmeniť len v prípade, že ministri Európskej únie sa rozhodnú zmeniť toto rozhodnutie a nedá sa to zmeniť len slovami Európsk- aj vysokého zástupcu Európskej únie. A v súčasnosti si myslím, že by bolo predčasné diskutovať o tom, ako by mali prebiehať rokovania s Izraelom, pretože e, momentálne máme urgentnejšie, naliehavejšie otázky na riešenie a ja by som chcel len zopakovať, že rozhodnutie e, prišlo e, zo strany Rady ministrov a tak to je. Nuž, a čo sa dá urobiť, aby sme zastavili Izrael? Nuž, buďme, povedzme si to otvorene. Dá sa urobiť veľmi málo, pretože E, Izrael koná tak, ako koná. A keďže som dlhodobým priateľom Izraelu, nie som až taký spokojný z toho, čo sa deje v súčasnosti. E, myslím si, že e, je to aj chyba zlej politiky, ale tiež musíme uznať, že Európska únia má naozaj veľmi malé možnosti konať, e, okrem toho, že môže vyjadriť to, čo vyjadruje. To je veľmi jasné. My môžeme len povedať našim e, partnerom, že je potrebné nájsť riešenie, ale riešenie musia nájsť samotní tí, ktorí sú v regióne na Blízkom východe, Izrael, Palestína a ostatné krajiny. Európa tam môže pomôcť, môže ponúknuť poskytnúť e, pomoc, môže situáciu podporiť, ale predovšetkým musia sa zastaviť e, zbranie a môžeme, môže Európa pomôcť Gáze rôznymi spôsobmi pri reštrukturovaní, pri obnove, ale my nemáme žiadne právomoci ani prostriedky, aby sme i my im povedali, zastavte to. to takéto právo my nemáme. E, a neviem, či parlament by si, by si predstavoval, že pošleme nejakú veľkú armádu e, na Blízky východ, ktorá by toto všetko zastavila. Nie, takéto možnosti nemáme. Len obe tieto strany e, majú svoje vlastné moci a e, Izrael má tiež svoje, svojich spojencov, ktorí sú mimo EÚ, čiže to sú len naše možnosti, aké máme. Čiže môžeme len to spôsobom my pomôcť. A môžeme dosiahnuť aj veľmi veľa týmto spôsobom, ale nemôžeme mať priveľké očakávania. Ďakujem, pán Schwarzenberg. A teraz na jednu minútu pán Karim. E, hovorí sa, že Izrael má právo na e, sebaobranu tak ak je to tak, e, tak treba sa pridržovať e, princípov. Nesmieme ignorovať tento fakt. Využívanie fosforových zbraní pri bombardovaní civilistov je neprimerané Ehm, samozrejme, EU to nevyrieši, ale tu v miestnosti je biely slon. Ehm, potrebujeme ehm, e, účasť Spojených e, štátov a oni nekonajú. V akcie Izraela boli e, veľmi dobre prepočítané. Obama sa ujíma úradu a svet čaká. Pán Obama v budete zdieľať naše e, hodnoty, pomôžete nám e, ochrániť všetkých. E, Palestinčan sa pýta, ako je možné, že sa tu žiada o humanitárnu pomoc na zemi, ale z, z vzduchu pokračuje bombardovanie. Je jasné, prečo Hamas získava silu. Toto nie je spôsob E, teda e, bezpodmienečné primerie je len začiatkom. A teraz pán Berg minút. Počujem, Uh, it is very clear that the parties to this conflict are failing to Je jasné, že obe strany tohto konfliktu nerešpektujú medzinárodné právo a že uh, civilisti v Gaze za to platia veľmi vysokú cenu. Uh, jednoducho je potrebné zabezpečiť medzinárodnom práve, kde bude zakotvená aj primeranosť útokov Ehm, je potrebné, aby ak, akákoľvek obrana štátu eh, vlastného bola vedená v rámci princípu proporcionality a primeranosti. Avšak vidíme, že Izraelčania eh, uplatňujú neprimerané útoky. Izraelská reakcia je neproporcionálna podľa môjho názoru. Aj čísla hovoria same za seba. Bolo zabitých viac ako 900 palestínčanov v porovnaní s oveľa s menším počtom obetí na izraelskej strane. A tiež Izrael musí uplatňovať svoju moc či silu v súlade s medzinárodným právom, ale nesmieme zabúdať aj na to, že Hamas je na zozname teroristických organizácií EÚ nie len toto všetko, ale Hamas neustále e, odmieta uznať existenciu izraelského štátu. Jednoducho je potrebné uznať, že obyvateľia južnej časti Izraelu majú právo žiť bez hrozby bomb. Bom, bom, teraz mám slovo pánovi Mladenovovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pre všetkých tých, ktorí pozorujú tento konflikt, už možno, že nastal čas, kedy by sme si mali dať eh, ruky do, nad hlavou a byť zúfalými. Ale ja si nemyslím si, že eh, je, je to tak. Myslím si, že najdôležitejšie je pochopiť, o čo tu ide. A ide tu o to, že neexistuje dosiahnuť eh, trvalé riešenie tohto konfliktu bez zastavenia bombardovania zo strany Izraelu. Po druhé, neexistuje trvalé riešenie tohto konfliktu bez otvorenia gazy pre humanitárnu pomoc. A tiež prezident Pereš mal pravdu, keď povedal, že Gaz musí musí byť otvorená pre pomoc a nie je zavretá pre rakety. Myslím si, že každý s týmto musí súhlasiť. Nie je možno vrátiť sa už k e, status quo, ktoré bolo pred týmto konfliktom. Čiže pre všetkým parlament e, by sme mohli donútiť obe strany, aby začali rokovať. E, mali sme v tomto podporiť aj komisiu a mali by sme tiež podporiť aj egyptskú cestu, pretože to je jediná cesta, ktorá by nám mohla zabezpečiť prímerie. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Dill. Uh, Ďakujem, pán predseda. Nie je len člena parlamentu, ktorí sú znepokojení e, konaním v Gáze, ale celá verejnosť v Európe je znepokojená trpením obyvateľov v Gáze. A keď k tomu pridáme ešte e, neustavičné útoky e, zo izraelskej strany, najmä na ženy a deti, volanie po okamžitom prímeri e, je potrebné, aby sa umožnili humanitárne dodávky. Izrael musí rešpektovať medzinárodné právo. Ak to neurobí, tak e, to znamená, že Izrael stratí e, akúkoľvek zostávajúcu podporu zo strany medzinárodného spoločenstva. Žiaľ, e, rezolúcia OSN nie je, nie je v plnej platnosti. Je treba prijať ostrejšie opatrenia. Nestačí hovoriť o zlepšení našich vzťahov. My máme vplyv, sme hlavným e, obchodným partnerom, e, poskytuje tam množstvo pomoci, takže máme možnosť e, využiť svoju úlohu. Ďakujem, pani Gil. A teraz na jednu minútu pán Macakis. Commissioner. Pán predseda, pani komisárka, možno ospravedlniť zo strany medzinárodného práva že štát Izrael e, spustí takúto veľkú kampaň, vojenskú kampaň a porušuje všetky dohovory OSN e, proti 1,5 e, miliónu obyvateľov, civilistov. Je to v súlade s našimi vlastnými hodnotami EÚ a demokracie je izraelská lobby tak silná, že môže spôsobiť, aby Spojené štáty a EÚ E, sa iba prizerali e, týmto hrozným, týmto hroznému konaniu. Ak odpovedou na tú otázku je áno, tak potom by sme mali povedať, že izraelská vláda je statočná. Ale ak odpovede nie, tak by sme mali zavrhnúť jasne e, konanie Izraela a konať a prijať efektívne kroky, vrátane e, obchodných sankcií, aby sme ukončili utrpenie v Gáze dnes a v budúcnosti. A nesúhlasím s ministrom, e, e, ktorý povedal, že nemôžeme veľa urobiť. My môžeme urobiť veľa a musíme. Ďakujem pán Macakis a teraz na jednu minútu pán Kirk. Pan Girk. OK. So, tiene la palabra... Takže na minútu pán Beasley. Pán predseda, ďakujem pekne. Ja som bol zvolený do, tohto, do tejto snemovne pred 25 rokmi a toto je pravdepodobne najdôležitejšia diskusia, v ktorej sa zúčastňujem. Pani komisárka, dúfam, že ste dôkladne po, počuli si výbor pre zahraničné záležitosti včera večer aj dnes túto snemovňu e, proti pánovi ministrovi Schwarzenbergovi si myslím, že Európska únia má morálnu po, povinnosť e, e sa zúčastniť alebo reagovať v islánsky občania sú len ľudia, ktorí už eh, celé storočia trpeli eh, a vy budete, vy chápete, že k EU eh, e malo zastaviť akékoľvek kontakty s Izraelom, kým nezastavia bombardovanie. Ďakujem pekne pán Beasley. Teraz dávam slovo na jednu minútu pánovi Masipovi. Musíme jasne povedať, Izraelu, aby prestal vraždiť, aby dovolil liečiť zranených a živiť tých, ktorí trpia hladom a že jeho postoj proti medzinárodnému právu musí mať dopady na jeho vzťahy s Európou. Vítam tých zopár eh, mladých európskych spolupracovníkov, ktorí trpia spolu s obyvateľstvom Gazy, predovšetkým Alberta Akseho, predstavujú to najlepšie zhodnú od solidarity a slobody našej Európy, ktorá musí byť dôsledná v tomto hroznom konflikte. To je všetko. Ďakujem. Teraz na minútu pani Auken. Chcem sa dotknúť dvoch vecí. Najprv chcem pripomenúť, že v našom uznesení sa jasne hovorí, že E, nesúhlasíme s e, tým upgradingom a dúfam, že to nie sú slova predsedníctva, že chceme robiť niečo viac ako doteraz. To druhé, čo chcem povedať, je, že Izrael nikdy nedodržal to, čo slúbil e, v rokovaniach nebolo, nedošlo k prímeriu, pretože Izrael nezrušil blokádu v stanovenom čase. A po Anapolise kde Izrael slúbil, že e, rozšíri e, sídla, čo sa stalo. E, ešte sa zvýšilo tempo, ešte nikdy sa rýchlejšie nebudovali sídla ako po Anapolise. Takže ak e, Izrael nebude dodržiavať pravidlá, tak e, ani Hamas to nebude robiť. Takže my musíme zabezpečiť, aby aj Izrael e, dodržal svoju časť ľubovu. Ďakujem, pani Auken. A teraz na jednu minútu pán Šťastný. Thank you, Mr. Chairman. Yesterday we had joined... Ďakujem, pán predseda. Včera sme mali rokovanie, e, izraelsko-palestinské rokovanie a viete si predstaviť e, tu, tie vzťahy, tie rokovania, aj na, dokonca navrhy riešení po 18 dňoch e, vojny v Gaze a po tisícke mŕtvych. Faktom je, že Izrael po 8 rokoch čakava, ča, čakania a pri, prijatí 800 rakiet už Mm, už vypršala tá trpezlivosť. Eh, začali eh, braniť eh, svojich občanov, čo je ich plným právom. Hamas je teroristickou organizáciou a jasnou záťažou v podstate pre palestínskych občanov aj v Gáze. A riešenie leží v v znásobení všetkého úsilia medzi EÚ a administratívou z Spojených štátov. Vítam České predsedníctvo a ich e, priority a ich e, okamžité a aktívne zapojenie sa v tomto regióne. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Šťastný. Teraz má slovo na jednu minútu pán Marinesku. Mulțumesc, domnule președinte konfliktu, ktoré durează... Ďakujem pekne, pán predseda. Tento konflikt, ktorý prebieha e, veľa rokov, e, vychádza z územných otázok, ale tiež z kultúrnych problémov, ktoré sa e, riešila iným e, štandardom. Riešenie by bolo izraelský štát e, chránený e, aj s udržateľným palestinským e, štátom, ale toto nemôže e, byť dosiahnuté e, ozbrojenými útokmi, aby mali normálnu životnú úroveň palestínci by mali mať štát, právny štát, ktorý by mohol umožniť tiež hospodársky rozvoj a rozvoj vidieka a nemali, neboli by nutení robiť teroristické činy a mali by byť schopní žiť v normálnom prostredí a poskytnúť riešenie. Ďakujem, pán Marnesko. Na jednu minútu má slovo pani De Brun. Pán predseda, ja chcem podporiť tých, ktorí odsudzujú um, nedávne izraelské útoky na Gazu a um, ukázať solidaritu um, ľuďom uh, Gazy. Je škoda, že sme počuli, že EU môže robiť veľmi málo, ale EU by nemalo posilňovať uh, vzťahy s Izraelom a mali by e, zdržať e, e, prípravu terajších zmluv s Izraelom, pokiaľ prestanú riešiť tieto teroristické útoky krokmi, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom. Útoky na okupovaných palestinských územiach, ktorí sú už teraz obyvateľia oslabení, sú hrozné keď e, obvinujeme len palestíncov, je nesprávne. Musíme v tom mať jasno, keď hovoríme, e, že e, obete v tejto vojne sú nevinní ľudia v Gaze. Ďakujem, pani Debro. Na jednu slovo, minútu má slovo pán Sikersky. Ďakujem pekne. Dámy a páni, veľmi nás boli to, čo sa deje v pásme Gazy a samozrejme, že odsudzujeme provokácie Hamasu, ale aj Izrael, ktorý neproporčným spôsobom exaltuje tento konflikt a dochádza k porušovania noriem medzinárodného práva. Žiadna z konfliktných strán nechce ustúpiť. Všetci misia len na vlastné egoistické národné záujmy a medzinárodná mienka nesúhlasí s ďalším pokračovaním vojny. Preto aj OSN musí jasne zasiahnuť a EÚ sa musí zasadiť o to, aby táto vojna, vojna konečne skončila, aby sa Izraelci vrátili do svojich kasární a aby Hamas prestalo vystrelovať krakety na izraelské územie. Potrebujeme viac humanitárnej pomoci pre civilov, pomôcť raneným, ktorých je takmer 3000 Musíme sa snažiť o to, aby sa táto krajina vrátila k normálnemu životu a prosím súčasné české predsedníctvo EÚ, aby sa zasadilo o takýto scenár. Ďakujem pekne. A teraz na minútu pán Juri. Yes, Áno, pán Svoboda. Pán predseda, chcem eh, sa eh, len eh, spýtať, či ešte dnes budeme mať diskusiu o plyne, alebo či bola vymazaná z programu, pretože čakáme na to. Dnes nie je to len Blízky východ, ale aj diskusia o plyne bola na programe. Bola vymazaná z programu? Ja viem. Slovo na jednu minútu má pán Juri. Hvala. Mene je zadnji nastop Ehm, zunanjega ministra Posledná prezentácia mm, ministra zahraničných vecí Českého predsedníctva bola pre mňa veľkým sklamaním. Všetky e, naše nádeje sú teraz na komisárke, pretože e, počet mŕtvych e, stále rastie keď e, len budeme ďalej rozprávať, tak e, o týždeň e, bude počet mŕtvych 1500. Je veľmi ťažko diskutovať s Hamasom, je to organizácia na zozname teroristických organizácií a veľmi ťažké proti inej konať, ale Izrael je náš priateľ a partner a dôležitý člen medzinárodného spoločenstva a musí dodržiavať medzinárodné pravidlá a medzinárodné právo a uznesenia rezolúcie OSN. Ak to e, neurobia, tak e, jeho priatelia a partnery by mali dokázať odsúdiť jeho kroky a tiež vyhroziť sa sankciami. Ďakujem, teraz má slovo pani komisárka. Ďakujem, teraz budem stručná, pretože to bola veľmi dlhá rozprava. Najprv mi dovolte povedať, že ako členka eh, kvarteta pre Blízky východ už 4 roky. Môžem teraz povedať, že Európska únia eh, má zohrať svoju úlohu, ale samozrejme eh, nezohráme najsilnejšiu úlohu a samozrejme to niekedy spôsobuje sklamanie nám všetkým, osobitne v takom ťažkom momente, kedy by ste radi okamžite dosiahli udržateľný a trvalé primerie, ako sme to my navrhli, ale situácii, kde žiaľ sa to nedá tak rýchlo dosiahnuť. Hoci rado by som e, vám s istou obozretnosťou a potrebnosťou odozdala posledné informácie, ktoré som teraz e, sa dozvedela z novín, kde hovoria, e, že zdroje v Egypte, ktoré sú blízke pri tých rokovaniach, oznámili, že Hamas reagoval privetivo na posledné egyptské návrhy. Nastal tu pohyb, neviem, či to už bolo potvrdené, ale bude aj tlačová konferencia Hamasu dnes večer o 8. E, takže aspoň e, tie veci sa vyvíjajú a e, dúfame, že to pôjde ďalej. A po druhé, dovolte mi povedať, že napriek všetkému tomu skomeniu nemáme inú možnosť ako ďalej pracovať premiér. A to budeme robiť a ja som odhodlaná um, na tom pracovať, pokiaľ budem členkou um, do kvarta pre Blízky východ. Môžeme to dokázať iba spoločne a tiež musíme pomôcť uh, pri eh, podpore úsilia na palestinské zmierenie, pretože len potom eh, dokážeme vyriešiť celkovú anomáliu gazy. Eh, po tretie, ako náhle bude primerie, tak budeme môcť začať robiť všetko, aby sme obnovili základné služby pre obyvateľstvo, ktoré boli tak vážne narušené. Ale mm, myslím, že čo je teraz potrebné je, aby sme skončili s týmto ničením a aby sme eh, začali eh, rekonstrukciu a snažili sa ehm, budovať mier. Už sme o tom dlho hovorili, pán predseda, tak nebudem sa rozširovať, ale ehm, tak povediac ehm, v tomto duchu ja to vidím a dúfam, že nastane dobrý moment. Yes. Ďakujem, pani komisárka. A toto sú problémy, ktoré máme, keď eh, sú tu dve veľmi zaujímavé rozpravy jedna po druhej.